Um, vážení kolegovia, vážení kolegovia, môžete sa prosím usadiť, aby sme mohli začať so stretnutí. Um, um, Keďže máme veľmi náročný program rokovania, bola som práve informovaná, že náš predseda pán López Aguilar zdá sa, že počujem svoju ozvenu, že náš predseda bude meškať a preto vás chcem poprosiť, aby sme začali, on sa k nám pridá neskôr, takže prosím. Začneme, musím sa priznať, že nie som úplne pripravená na toto stretnutie, ale budem sa snažiť, aby som urobila, čo je v mojich silách. Máme pomerne dosť hlasovaní pred sebou, budeme sa snažiť prejsť tým tak rýchlo, ako je len možné. Skôr ako začneme, upriemím vašu pozornosť na nasledujúce dve podujatia, ktoré sa týkajú eh, európskych politík v prípade nedávnych udalostí, ktoré sa e, udiali na, v Severnej Afrike na Blízkom východe. E, bo sú to veci, o ktorých budeme diskutovať najprv dnes večer v AFETE od 6.30 do 8.00 in camera v prítomnosti komisára Fileho a zároveň veľvyslanca Vimo. Nehovorí sa, kde je veľvyslancom a zajtra ráno, samozrejme v našom vlastnom výbore LIBE, v prítomnosti e, predsedníctva rady bude aj riaditeľ Frontexu, zástupcovia komisie, pán Leitinen. A potom v prípade teda, že nemáme nejaké poznámky k programu, tak môžeme prosím schváliť návrh programu. Dobre, ďakujem pekne. Môžeme teda okamžite prejsť k hlasovaniu. Prineste ste so sebou svoje hlasovacie kartičky. Prvé hlasovanie je o správe pána Van de Kampa. Je to jednotný trh pre Európanov. Okay. we start, we start... Dobre, začneme s hlasovaním teraz. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Myslím, že podpredsedovia nemajú hlasovacie práva. Musí sa vrátiť naspäť medzi plebs, hovorí pani predsednička. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 3, rozdielne hlasovanie. Budeme najprv hlasovať o prvej časti, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti? Zdržali sa. Rovnako je to schválené. Dobre, overíme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. V tom prípade uzatváram hlasovanie. je tu o jeden hlas e, navyše. Zdá sa, že taká vec ako príliš veľa liberálnych hlasov neexistuje, hovorí pani predsednička. Nevidím to na svojom e, monitore, takže odpočítam jeden hlas ALDE. Takže je to v poriadku. A teda môžeme tento návrh považovať za schválený. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za? Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? A je to zamietnuté? Obávam sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Každý už odhlasoval. Je to schválené tiež. Dobre, tým sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, 4, eh, pardon, kto je za, proti, zdržali sa, je to rovnako zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, Povedala by som, že to je zamietnuté, ale overíme si to elektronicky pozmenujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie a návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, mám pocit, že to je zamietnuté. Pozrieme sa na pozmeňujúci návrh 10, otváram hlasovanie. Ak ste ukončili hlasovanie, tak uzatváram. Toto hlasovanie návrh bol skutočne zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale bolo to veľmi tesné. Opäť si to overíme. 12. pozmenujúci návrh. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Ukončujem hlasovanie. Bolo to veľmi tesné, takže kto je za pozmeňujúci návrh 13, proti, zdržali sa Povedala by som, že to bude pravdepodobne veľmi podobné. Overme si pozmeňujúci návrh 13. Otváram hlasovanie. Ak ste hlasovali, ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh bol schválený. Pozmeňujúci návrh 15. Kto je za? Chcete si overiť 14? Dobre, takže 14. Overujeme hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený. Pozmeňujúci návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 16 za, proti, zdržali sa schválené, 18 za, proti, zdržali sa schválené, 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 19 za, proti, zdržali sa a je to schválené, 20 za, proti, zdržali sa schválené, 21 za, proti, zdržali sa schválené, 22 za, proti, zdržali sa schválené, 23 za, proti, zdržali sa schválené 24 za, proti, zdržali sa rovnako schválené 25 za, proti, zdržali sa zamietnuté 29 za, proti, zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. Overme si to 29. pozmeňujúci návrh. Ak sme hlasovali, aj Simon hlasoval, dobre, tak môžeme hlasovanie ukončiť. Návrh bol zamietnutý. Pozmenujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti, zdržali sa, je to schválené, 28 za, proti, zdržali sa schválené, 30 za, proti, zdržali sa schválené, 31 za, proti, zdržali sa schválené, 32 za, proti, zdržali sa schválené. Ideme rozdeliť konečné hlasovanie. Chcete elektronické hlasovanie? Dobre, budeme hlasovať elektronicky. Konečné hlasovanie o dokumente je otvorené. Ak každý hlasoval, môžeme hlasovanie uzatvoriť. Bolo to schválené veľkou väčšinou. Dobre, poďme ďalej. Môžete mi prosím dať hlasovací zoznam. Ďalšie hlasovanie Pani predsednička, pani predsednička, chcem sa spýtať, bola som, bola zaujímavá ma, ako dopadlo hlasovanie. Nebolo vidieť, koľko bolo hlasov za. Nebolo to na obrazovkách, bolo 30 hlasov za, 5 proti, nikto sa nezdržal. Dobre, ospravedlňujem sa. Mala som pocit, že to, čo vidím aj ja na svojej obrazovke, vidíte aj vy. Ale zdá sa, že mám nejaké privilegované informácie ktoré vidím, ako napríklad aj vaše správanie pri hlasovaní. Ďalšia správa sa týka migračných tokov vyplývajúcich z nestability, rozsah pôsobnosti a úloha zahraničnej politiky v Európskej únii. Pani Holmajer by chcela mať rozdelené hlasovanie o Chcete oznámiť eh, plán rozdeliť hlasovanie teraz ešte pred začiatkom boli by sme radi, keby sme mali oddelené hlasovanie ku kompromisnému návrhu 4 až síce k prvej časti až do displacement a potom pokiaľ ide o, o tú druhú časť, tak tam by sme chceli až po tú časť, kde sa hovorí, pokiaľ, nie sú, e, nájde, pokiaľ sa nenájdu e, dlhodobejšie riešenia. Mám taký pocit, že ten zvuk skutočne uh, nám robí dnes problémy v tejto miestnosti, pretože technici by mali toto vyriešiť. Je tu obrovská ozvena. V poriadku, takže pokiaľ ide o tento pozmeňujúci návrh, budeme o tom hlasovať. Keď sa k tomu dostaneme, začneme hlasovať s kompromisným návrhom 3. Kto je prosím za? Bolo to schválené a tým sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu číslo 25. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Povedala by som, že návrh bol schválený, ale dala by som si to radšej overiť elektronicky. Otváram hlasovanie, nech sa páči. Pozmeňujúci návrh 25. Ak každý už hlasoval, aj tí, ktorí, si zmenili, ktorí zmenili názor, či už ukončili hlasovanie, dobre, tak môžeme hlasovanie ukončiť. Návrh bol zamietnutý. Dostávame sa k pozmeňujúcemu návrhu 27 od pani Moniky Holmajer. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh bol zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh 4, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Návrh bol schválený. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa. Dávala by som prednosť, keby sme to mohli overiť. Zdalo sa, že to bolo 50 na 50. Elektronické hlasovanie. Otváram druhá časť kompromisného návrhu 4. Takže ak už každý hlasoval, môžeme hlasovanie ukončiť. Návrh bol schválený v pomere 19 ku 17. A teraz vidíte výsledky aj vy. Okay, we have nine votes. One, two, three, four, These are the names. five, six, seven. The ninth liberal. Uh, unless I've counted myself. Alvaro, Dons, Grisbeck, I don't see Mr. Ilchev. Oh, ah. Dobre, zdá sa, že jeden eh, liberálny poslanec by nemal hlasovať. Možno ja. To je možno dobré riešenie, pretože teraz sa budem vedieť viac sústrediť na hlasovanie ako také a nebudem hlasovať. Prišiel náš pán predseda, to rieši veľmi veľa problémov. Ospravedlňujem sa, Alde tu má právo na 8 hlasov. A sme 8 v miestnosti, sme 9. Na budúce bude musieť mať každý tričko, aby sme vedeli, kam patrí. Dobre, ale keďže tu už je náš pán predseda výboru, tak mu odozdávam slovo Ďakujem pekne, práve sme odhlasovali návrh, kompromisný návrh číslo 4, ale hlásil sa pán Bosutil. Môžeme hlasovať znova, keďže poslanci ALDE boli zastúpení vo väčšom počte, ako mali byť? V takom prípade by to bolo 18 ku 17, ale by to bolo schválené a nespôsobilo by to rozdiel. E, možno by to tak tomu nebolo. Môžeme sa tomu venovať znova, keďže to hlasovanie nebolo platné v každom prípade máme tu ďalšieho poslanca za ľudovcov, ktorý práve prišiel. Hlasovanie nebolo platné, hovorí pán Busutil. Pod, jedine, že ľudia na základe tejto výmeny názorov dospali k úplne inému názoru, e, mali by sme hlasovať znova, ale prajem vám to, budeme hlasovať o druhej časti kompromisy, kompromisov 4. Elektronicky budeme hlasovať a ja nehlasujem za liberálov, nech sa páči. Čiže druhá polovica kompromisného návrhu číslo 4. Ak už každý hlasoval, môžeme ukončiť hlasovanie a môžeme mať teraz o jedného socialistu navyše. A je to zaujímavé. Um, opatrne s vašimi želaniami, pán poslanec. Uh, návrh bol schválený a dávam slovo pánovi Lópezovi. Nech sa páči. Good afternoon. Príjemné popoludnie. Ďakujem Sofii za pomoc. Práve som dorazil z letiska, takže sa ospravedlňujem za meškanie a preberám predsedanie. Budeme pokračovať ďalej v hlasovaní a konkrétne o pozmeňujúcom návrhu číslo 34. Kto je za? 34. 34. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že návrh bol schválený, ale overíme si to elektronicky, takže otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Máme 20 za, 17 proti, návrh bol schválený. Prejdeme teraz ďalej, ideme na pozmeňujúci návrh číslo 35, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh číslo 6, kto je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 37. Za. Proti zdržali sa schválené. 38 za, proti, zdržali sa schválené. 39 za, proti, zdržali sa Zdá sa, že sme rozdelení, takže budeme si to overovať. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 17 proti. Návrh bol teda schválený. 42 s ústnou pozmenujúcou, s ústnym pozmenujúcim návrhom, pardon, 40 s ústnym pozmenujúcim návrhom, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 42 s ústnym pozmeňujúcim návrhom, za, proti, zdržali sa, schválené. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 5 za, je to rozdelené do troch častí, takže budeme hlasovať o prvej časti kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo schválené. Mám pocit, že to bolo schválené. Overíme si to. Overíme si teda prvú časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Áno, návrh bol schválený. 22 za, 16 proti. Návrh bol schválený. Ideme do druhej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa a návrh bol schválený. Tretia časť. Za? Proti? Zdržali sa, návrh bol schválený. Pani Holmajer, nech sa páči. Sme e, presvedčení, e, že pokiaľ ide o 46. E, prepačte, nemala, nemal som uh, sluchadla, hovorí pán predseda. Počkajte chvíľočku, chvíľočku počkajte a potom mi povedzte to, čo chcete. V poriadku. Vážený pán predseda, sme presvedčení, že 64. pokiaľ je pokrytá týmto kompromisným návrhom, a práve z toho dôvodu v podstate je to celé vyriešené a preto e, by sme mohli prejsť na 47. v poriadku, takže teraz prejdeme na 47. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania zamietnutá? 39 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 za,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 Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 9 sa, proti, zdržali sa schválené 10 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 17 Bolo to zamietnuté, takže 17 v súčasnej podobe s ústnym pozmeňujúcim návrhom od spravodajca, kto je, spravodajcu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, teraz 18. Overíme si to, overíme si 17. Otváram hlasovanie. Otvorím, otvoríme si 17. Ukončujem hlasovanie. 21 za, 16 proti, návrh bol schválený, mrzí ma to. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Áno. Mal som pocit, že máme dve časti pozmeňujúceho návrhu 17. Bol tam ústne pozmeňujúci návrh a bol rozdelený na dve časti. Milím sa, môžete to prosím vysvetliť? Zasa, že to je súčasná podoba jednotného hlasovania, tak ako to navrhoval pôvodne pán spravodajca. Alebo sa milím? Ja by som bol za, ale proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Čiže za pôvodný návrh, ale bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Ak teda máme mať ďalšie hlasovanie, Chceli sme, aby bol najprv predložený e, ústne pozmeňujúci návrh, ale my by sme chceli namietať ústnemu pozmeňujúcemu návrhu hneď na začiatku. Ale ústny pozmeňujúci návrh bol schválený. Ja to chápem tak, že ústny pozmeňujúci návrh bol schválený a tým pádom pozmeňujúci návrh platí s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Ale vy ste nenamietali ústnemu e, pozmeňujúcemu návrhu. Nie, pán predseda, vy ste pokračovali ďalej v hlasovaní a my sme mali pocit, že hlasujeme o prvej časti a hlasovali sme za, pretože to hovorí náš zoznam na hlasovanie, ale na našom hlasovacom zozname máme aj druhé hlasovanie o ústnom pozmeňujúcom návrhu a chceli sme hlasovať proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. A nemal som nič proti tomu, aby sme, aby sme mohli pokračovať, ale návrh je ten, návrh je ten že ja som oznámil, že budeme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 17, tak ako to je doplnené spravodajcom a, s ústnym pozmenujúcim návrhom. Nikto nenamietal. Nikto nenamietal proti ústnemu pozmenujúcemu návrhu. Pán predseda, keď sa pozriete na hlasovací zoznam, tak sú tam dve hlasovania, pokiaľ ide o pozmenujúci návrh 17, pretože jedna e, časť hovorí o tom, že je to bez tohto ústneho pozmenujúceho návrhu a druhá časť je s tým ústnym pozmenujúcim. Takže vlastne tam ide, pokiaľ ide o pozmenujúci, na, e, pozmenujúci návrh číslo 17, tam sú vlastne dve poznámky. Prosím vás, pozrite sa na hlasovaciu listinu. Dobre. Pani Kelep, nechápem, čo je, aký máte problém vo vašom hlasovacom zozname, ale ten, ktorý mám ja k dispozícii, je veľmi jasné, že nehlasujeme samostatne, ale je tu jednotné hlasovanie, vrátanie ústneho pozmeňujúceho návrhu. A sú to dva, dve rôzne odporúčania, alebo teda s ústnym pozmeňujúcim návrhom alebo bez, či je zahrnutý alebo nie. A na hlasovacom zozname to je veľmi presné. Nemôžeme to už robiť extra explicitne super jasné. A teda je to jedno hlasovanie, ktoré zahrňa aj ústne pozmeňujúci návrh. Pán predseda, tak v takom prípade musíme namietať ústnemu pozmeňujúcemu návrhu a e, chcem, aby sme nehlasovali o ňom. musíme rešpektovať naše hlasovacie úmysly. Náš hlasovací úmysel bol jednoznačný. Chceli sme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu v jeho podobe, v akej bol, v tom, čo ste citovali, čiže tak, ako, ako znel tento pozmeňujúci návrh, teda bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Pán predseda, predsa musí byť možné znovu zopakovať hlasovanie, pokiaľ ide o hlasovanie o takom pozmenujúcom návrhu, kde sú niektoré veci sporné, pretože inak vlastne nemôžeme hovoriť o nejakej parlamentnej demokracii. Áno, môžeme opakovať hlasovanie, nechcem nejakým spôsobom namietať, že došlo k chybe. E, na základe toho, že máme možno odlišné verzie hlasovacích zoznamov, ktoré nám boli doručené pretože ja som mal hlasovací zoznam, na ktorom sme mali pozmeňujúci návrh 17 od pani e, Tanie Fajon, ktorý bol doplnený jej vlastným ústnym pozmeňujúcim návrhom. A, takže budeme opakovať hlasovanie. Ospravedlňte ma, áno, Klod. Pán predseda, ale aby sme to trochu uľahčili, môžeme stiahnuť ústny pozmeňujúci návrh Tania tu nie je, ale môžeme stiahnuť ústne pozmeňujúci návrh. Alebo, ako ste počuli, môžeme stiahnuť celý pozmeňujúci návrh. V takom prípade bol ústne pozmeňujúci návrh stiahnutý. Teraz budeme hlasovať o, na, o pozmeňujúcom návrhu v jeho súčasnej podobe. Teda chcete hlasovať znova, pán Busutil? už to bolo schválené bez ústneho pozmeňujúceho návrhu, si sme spokojní, lebo boli sme za to, aby tam teda tento pozmeňujúci návrh bol schválený bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Takže takto je schválené, je to každému jasné alebo budeme ďalej napredovať, takže sme už hlasovali a potom máme e, pozmeňujúci návrh aj s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý bol schválený, alebo ak tomu tak nie je, tak sa vráťme a socialisti a demokrati, ako ohlasili, stiahnu celý pozmeňujúci návrh Čiže nebudeme o tom hlasovať vôbec, odpadá celý tento bod, o tom sa rozhodnete vy, alebo to budeme považovať za schválené, alebo to stiahneme, alebo to stiahnú socialisti a demokrati. E, tak si to ujasníme jednoduchým hlasovaním, to bude najlepší spôsob, ako vyriešiť celý problém. E, budeme teda hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 17 bez ústneho pozmeňujúceho e, návrhu. Otváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh 17 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Prečo nie? Prečo to neukončíme? Takže hlasujme, prosím. Mhm. Pán predseda, vy robíte zlé rozhodnutie v dvoch možnostiach, alebo poviem, ako hovorila kolegyňa, že sme už hlasovali o tomto návrhu a bola to chyba zo strany kresťanských demokratov, že nevedeli, čo robia, alebo dáte socialistom a demokratom právo stiahnuť celý pozmeňujúci návrh a nebudeme o tom musieť hlasovať. Vaša voľba nie je jedna z týchto dvoch možností. Bolo tu oznámené, že ústny pozmeňujúci návrh bol schvál stiahnutý. Celý pozmeňujúci návrh bol stiahnutý. Pán predseda, aby sme to vyjasnili, socialisti žiadali, aby sa stiahol celý pozmeňujúci návrh. Takže potom už to nemusíme hlasovať. Dobre, takže stiahneme celý pozmeňujúci návrh. Poďme ďalej. Pozmeňujúci návrh 18. Kto je za? Takže 19. 19. 19. To je za? Proti? Zdržali sa schválené. 20. Opäť ten istý prípad, je to s ústnym pozmeňujúcim návrhu, návrhom od spravodajkyne. Um, teda podporíme alebo stiahneme ústny pozmeňujúci návrh. Klod, chcete sa k tomu vyjadriť, k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu k 20. 20 hovorí, že tu je ústne pozmeňujúci návrh a hlasovací zoznam indikuje, že spravodajca, v tomto prípade ja, je proti ehm, pozmeňujúcemu návrhu, ak prejde bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. A za tento pozmeňujúci návrh, ak to budeme hlasovať, ako to budeme hlasovať spolu s pozmeňujúcim návrhom. Takže to je jedno hlasovanie, vrátanie ústneho pozmeňujúceho návrhu. Pán Busutil? Namietame ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Takže e, pozmeňujúci návrh bol stiahnutý, takže netreba o tom ďalej hlasovať. 21 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A teraz budeme hlasovať elektronicky o celom návrhu e, teda uznesenia v pozmenenej verzii. Otváram hlasovanie. Som návrhu správy, pardon. Ukončujem hlasovanie. Je to 19 za a 3 proti, 16 sa zdržalo, takže dokument bol schválený. Ďakujem pekne. Yes, Mr. Tavares. Áno, Tavares. Ak mám byť úprimný, nie som proti stiahnutiu tohto pozmeňujúceho návrhu, ja mám na mysli pozmeňujúci návrh 17, ale rád by som vedel, či je možné stiahnuť pozmeňujúci návrh potom, ako ho výbor odhlasoval. Je to niečo, čo umožňuje rokovací poriadok? Možno to robiť v každej skupine? Ako k tomu môže dôjsť? Je mi úplne, úplne viem pochopiť, že kolegovia z EPP urobili v hlasovacom zozname chybu. Ja to viem pochopiť, sám som urobil veľa chyb, ale chcel by som vedieť, že keď aj ja urobím rovnakú chybu, že sa bude ku mne postupovať rovnako tolerantne. Musí platiť rovnaký súbor pravidel. A napokon eh, chcem eh, túto faktickú pripomienku urobiť teraz, ehm, ale ja som eh, niečo povedal a vy ste eh, na to nereagovali a skutočne ehm, som chorý z toho, pán predseda, že vy uplatňujete jeden súbor pravidiel, pokiaľ ide o dve veľké skupiny, potom iný súbor pravidiel, pokiaľ ide o menšie skupiny a o e, neutrálne skupiny. Takže ide o to, aby to všetko bolo legitímne a aby sa rovnako zaobchádzalo so všetkými. First, I suggest we hear from the... V prvom rade by som navrhol, aby sme si vypočuli stanovisko právneho uh, výboru, pokiaľ ide o výklad e, týkajúce sa možnosti stiahnutia pozmeňujúceho návrhu, tak ako to navrhuje koordinátor skupiny SAD. Je to skupina ku ktorej e, patrí poslanec, ktorý navrhol text pozmeňujúceho návrhu. Chcel by som vám však povedať, že sa, že sa snažím e, rešpektovať e, všetky politické skupiny a zaobchádzať s nimi rovnako, ale zároveň sa snažím riešiť e, situácie, predovšetkým konfliktné situácie. Chcem, aby sa to robilo racionálnym a rozumným spôsobom. Chcem si vypočuť e, názory všetkých a dospieť e, k dohodnutému konsenzuálnemu riešeniu. To je e, spôsob, akým sa ja správam a nemyslím, že by ste mohli ma obviniť z toho, že nadržam väčším politickým skupinám. alebo že sa správam diskriminujúcim spôsobom voči menším politickým skupinám. Ja sa snažím otvoriť diskusiu čo možno najširším spôsobom a dospieť k dohodnutým riešeniam a poskytnúť čo najviac príležitostí. Myslím si, že by bolo férové, keby sme sa všetci snažili vyriešiť situácie, ktoré môžu vzniknúť a aby sme sa snažili pomôcť e, riešiť situáciu a ne e, pridržiavať sa krčovito formálnych e, procesných noriem, pretože len z časových dôvodov. E, teraz navrhujem, aby sme si vypočuli názor e, právneho útvaru, pokiaľ ide o rozhodnutie, ktoré sme prijali v súvislosti s pozmenujúcim článkom, s pozmenujúcim návrhom 17, ktorý bol stiahnutý na základe návrhu koordinátora. As far as I have witnessed, pokiaľ som ja mohol sledovať hlasovanie, došlo k, nielen k nejakému nepochopeniu zo strany jednej politickej skupiny, ale aj ostatných alebo ďalších poslancov. A preto navrhujem, pán predseda, aby sme e, urobili ďalšie e, hlasovanie, len aby sme videli, aký bol skutočný výsledok, pretože jednoznačne tam došlo k pochybeniu. A ak je toto správne pochopenie, tak by sme mali to hlasovanie zopakovať, ale nemali by sme stiahnuť pozmenujúci návrh, pretože ak tomu dobre rozumiem, v tom momente, ako sa hlasuje o pozmenujúcom návrhom, návrhu, tak tento už nepatrí SAD alebo niekomu, ale nikomu, patrí výboru. Čiže musí sa k tomu vyjadriť vytvoriť znova výbor. My nemôžeme stiahnuť niečo, čo už výbor schváliť. Aspoň takto to ja chápem, možno sa mýlim. Ja to ale vnímam inak. Vy e, ste sa rozhodli, že je potrebné, aby sa znova hlasovalo, pretože pri prvom hlasovaní došlo k nedorozumeniu, čo znamená, že to prvé hlasovanie sa v podstate vôbec neuskutočnilo, čo dáva skupine možnosť stiahnuť e, tento návrh skôr, než dôjde k druhému hlasovaniu. A myslím si, že toto sa stalo a tak by sa to malo riešiť. Uh, Teraz prechádzame k hlasovaniu o návrhu stanoviska o absolutóriu za rok 2009 ide o implementáciu všeobecného rozpočtu na rok 2009. Spravodajca pán Buzutil. Je tu jeden pozmenujúci návrh e, nášho textu k nášmu textu, ktorý predložil pán Busutil. Budeme hlasovať o tomto pozmenujúcom návrhu skôr, než budeme hlasovať o celom texte. Teraz hlasujeme za pozmenujúci návrh. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Čiže je schválený. A teraz hlasujeme o takto pozmenenom texte elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text bol um, prijatý, 30, 37 za, jeden sa zdržal, uh, či, čiže jeden bol proti, nikto sa nezdržal, čiže uh, správa je schválená. Teraz budeme hlasovať o um, absolutóriu za rok 2009, pokiaľ ide o agentúru Európskej únie pre základné práva. Takisto bol predložený jeden pozmeňujúci návrh. Vlastne nie, žiadne pozmeňujúce návrhy, takže hlasujeme o texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 1 proti. Znova je prijatý. Prechádzam k tretiemu návrhu stanoviska k absolutóriu. Teraz e, ide o Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť za finančný rok 2009. Máme tu jeden pozmeňujúci návrh. Teraz hlasujeme o tomto návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Hlasujeme o takto pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalšie je um, návrh stanoviska o absolutórium o implementácii rozpoč- o rozpočtu pre Eurojust. Máme tu jeden pozmeňujúci návrh, to je za, to je proti, to sa zdržal. schválené. A teraz hlasujeme o finálnom texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 1 proti, schválené. Prechádzame k Európskej policajnej akadémii v finančnom roku 2009. Správa pána Busutila máme tu viacero pozmeňujúcich návrhov. Hlasujeme o prvom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 2. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tri Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Štyri Za? Proti? Zdržali sa? schválené. 5 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 8 za, proti, zdržali sa, schválené 9. Prepač, je to, to stiahnuté. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz hlasujeme o takto pozmenenom texte. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 38 za, niekto nie je proti, takže je to schválené. Teraz e, hlasujeme o absolutóriu pre Frontex. Máme dva pozmeňujúce návrhy. Hlasujeme o prvom. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2. Za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Teraz eh, hlasujeme elektronicky o texte. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 37 za, 1 proti, schválené. Teraz eh, prechádzame k návrhu stanoviska, eh, pokiaľ ide o návrh Ehm, o týkajúce sa vykonávania článku 10 protokolu Organizácie spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujúce opatrenia týkajúce sa povolenia na vývoz a tak ďalej. Spravodajkynia pani Veronik Matiu. Máme tu niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Možno, že pani Matiu by chcela k tomu niečo povedať. Nie? Takže hneď e, pristupujeme k hlasovaniu. Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. 2 za, proti, zdržali sa. Myslím, že by sme si to mali overiť. Overujeme pozmeňujúci návrh 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 20 e, proti, 17 za, zamietnuté. Prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 4 za, proti, zdržali sa, schválené 5 za proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Overujeme pozmeňujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Dvadsaťdva proti, 15 za, zamietnuté. 31 teraz. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8. Overíme si to? Chcete, pán Alvaro, aby sme to overili? Áno? Čiže overujeme 31. E, otváram hlasovanie. Overujeme 31. Eight. It's eight. It's eight. It's eight we're checking. Nie, prepačte, osmičku overujeme. Nie, vlastne nie, 31. Vy ste požiadali, aby sme si overili 31. Čiže overujeme hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 31. 25 proti 13 zamietnutý. A teraz prechádzame k osmičke. Za, proti, zdržali sa zamietnutí. 32 Dobre, overujeme pozmeňujúci návrh 8. 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 19 proti, 18 za, zamietnuté. Teraz 32 za, proti, zdržali sa schválené. 33 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, schválené. 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 11 máme v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14 za, proti, zdržali sa, schválené. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa schválené 37 za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za 38 za, proti, zdržali sa schválené. 39 za, proti, zdržali sa schválené. 19 za, stiahnutý, to je stiahnutý návrh. 40 za, proti, zdržali sa schválené. 20 je stiahnutá, 41 za, proti, zdržali sa, schválené, 21 za, proti, zdržali sa, schválené, 42 za, proti, zdržali sa, schválené, 22 za, proti, zdržali sa schválené 23 za, proti, zdržali sa schválené 43 za, proti, zdržali sa zamietnuté 43, 44 a 45, to sú identické návrhy, za, proti Zdržali sa schválené. Myslím aspoň. Overíme si to. 44 a 45 spolu hlasujeme. Konec hlasovania. 19 proti, 8, 18 proti, 19 za, schválené. Teraz 46 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz jazykový pozmeňujúci na 24, o tom nemusíme hlasovať. 25 za, proti zdržali sa schválené, 26 za, proti zdržali sa zamietnuté, 47 za, proti zdržali sa zamietnuté, 27 za, proti zdržali sa schválené, 28 za, proti zdržali sa schválené, 29 za, proti zdržali sa schválené. Záverečné hlasovanie k celému textu. Hlasovanie otváram. Now, the vote is closed. E, koniec hlasovania. 22 proti, takto 22 za, 14 proti, nikto sa nezdržal. Tam... Ale schválené je to. Ďakujem za hlasovanie. Takže týmto končíme hlasovanie a prechádzame k ostatným bodom programu.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 Okay. Point number 12 poriadku, takže e, bod číslo 12, ktorý sa týka minimálnych noriem v nadväznosti na postupy v členských štátoch v súvislosti s udelovaním a stiahovaním medzinárodnej ochrany. Ide vlastne o prepracovanú verziu. Máme tú správu našej kolegyne Sylvie Guillaume a musíme v rámci našej rozpravy zvážiť patričné pozmenujúce návrhy. Je to konečná rozpráva k týmto pozmenujúcim návrhom, ktoré boli predložené v nadväznosti na e, náš postup e, priamo v našom výbore a bolo to vlastne všetko naplánované na 17. E, marca. Pani Guillaume, spravodajkyňa mala niekoľko zasadnutí schôdzi s tieňovými spravodajcami, s ktorými prediskutovala možnosti a všetky tieto návrhy. Takže dali by sme slovo pani Sylvie Guillaume, aby nám v podstate podala správu o svojich diskusiách s tieňovými spravodajcami a potom si vypočujeme členov parlamentu a práve tak aj zástupcov komisie, pani Lorie Kahn. Pani Guillaume, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcela uviesť, že e, parlament je zapojený do diskusie o rôznych textoch týkajúcich sa e, azylovej problematiky. Existuje e, tu pomerne komplikovaný mechanizmus,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 je potrebné, aby sa e, zobrala do úvahy nová situácia, pretože treba prekonať niektoré zaužívané e, mechanizmy. 28. E, januára boli schválené viaceré návrhy týkajúce sa predovšetkým osobného pohovoru, informácií, ktoré treba zistiť od žiadateľov o medzinárodnú ochranu. Zároveň je potrebné pristúpiť pristúpiť k úvahám týkajúcich sa zraniteľnosti týchto osôb, ktoré sa uchádzajú o azyl. Je to veľmi široká, zaujímavá problematika a je potrebné, aby sme e, boli na čele, aby sme dokázali formulovať budúcu orientáciu. Bol predložený celý rad pozmeňujúcich návrhov. Kolegom ďakujem za veľmi e, užitočné pripomienky k tomuto textu. Ale, pán predseda, myslím si, že pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy, bolo by veľmi komplikované, keby som sa ja snažila hľadať e, kompromisy, e, ale samozrejme som pripravená pomôcť pri e, dosahovaní rovnováhy medzi účinnosťou a spravodlivosťou procesných postupov. Myslím si, že toto by mal byť hlavný záber či zámer a je potrebné, aby sme takto aj pristupovali k e, textu predloženému komisiou. Myslím si, že v tejto súvislosti je potrebné e, na jednej strane e, akceptovať, e, respektíve vychádzať z toho, čo text komisie skutočne obsahuje a nemali by sme sa zameriavať na to, čo neobsahuje. Chcela by som e, uviesť, že je možné ešte stále uvažovať o zavedení zrychleného postupu v niektorých prípadoch. Aj v tejto súvislosti boli predložené niektoré pozmeňujúce návrhy počas predchádzajúcich predchádzajúcich rozpráv, ale zároveň sa hovorí o 22 dôvodoch na e, urychlené e, spracovanie žiadosti o azyl. Toto je vec, ktorá takisto vyvoláva niektoré e, otázky a hovorí sa tu aj o potrebe rozšíriť tieto dôvody, ktoré môžu a v tejto súvislosti medzi jednotlivými členskými štátmi existujú značné rozdiely. Komisia e, e, e, teda vý, vý, výbor, ktorý bol, text, ktorý bol predložený, takisto predpokladá istú spoluprácu zo strany žiadateľov o azyl, spoluprácu s orgánmi. Na základe viacerých úvah, ktoré vyplývajú z pozmeňujúcich návrhov. Text umožňuje e, odhaliť e, zneužívajúce žiadosti o azyl. E, týka sa to predovšetkým vyžadovania dôkazov zo strany tých, ktorí posudzujú žiadosti o azyl. A takisto treba hovoriť aj o osobách, ktoré majú osobitné potreby E, napríklad sa nachádzajú v stresujúcej situácii alebo môže ísť o obete mučenia, ktoré takisto musia dostať primeranú možnosť e, požiadať o medzinárodnú e, ochranu. Týka sa to aj ustanovení o osobných pohovoroch Takže my e, vychádzame z logiky, ktorá nás znova vracia k uplatňovaniu národných postupov. V súčasnom systém, v súčasnom, e, v súčasných systém, medzi súčasnými systémami existujú značné rozdiely ale tieto sú natoľko veľké, že znemožňujú zavedenie spoločného azylového postupu. Preto je potrebné pre jednotlivé štáty vydať veľmi e, prísne e, usmernenia. E, pokiaľ ide o všetky pozmeňujúce návrh, samozrejme nemôžem sa tu všetkým vyjadriť, ale záverom by som chcela e, sa zmieniť o štyroch bodoch, ktoré považujem za veľmi dôležité. Poprvé, E, ide o právo na osobný pohovor. Myslím si, že to je skutočne priorita, ktorú by sme mali obhajovať a pokiaľ by mali existovať nejaké výnimky, tieto musia byť veľmi prísne vymedzené tak, ako to tento text v súčasnosti predpokladá. Druhý bod. Myslím si, že je potrebné, aby sa e, zo strany e, príslušných orgánov pre azylovú problematiku, e, aby sa na strane týchto orgánov lepšie vymedzila ich pôsobnosť vo vzťahu k žiadateľom. Po tretie, E, musíme e, dohľadať na to, aby e, mohol žiadateľ o azyl osvedčiť, že je potrebné, že, že krajina, kto, že krajina do ktorej, z ktorej prichádza, nie je bezpečná a pokiaľ ide o bezpečné krajiny pôvodu, tak musí byť e, vypracovaný takýto zoznam e, bezpečných krajín. A štvrtý bod, to by som chcela zdôrazniť právo na právnu pomoc a právnu ochranu E, pretože azylová problematika je mimoriadne komplikovaná a azylové konanie je veľmi zložité a e, táto pomoc, správna pomoc je podľa mňa užitočná tak pre žiadateľov o azyl, ale zároveň aj pre štát, ktorý môže takto presným a rýchlým spôsobom identifikovať potrebu ochrany a môže e, e, okamžite e, zamietnúť abuzívne žiadosti žiadosti o azyl. E, takýmto spôsobom sa môže zvýšiť účinnosť konania na prvom stupni. Viem, že som veľmi rýchlo e, prebehla e, týmito návrhmi a taký, takýmto spôsobom som chcela informovať o súčasnom stave tejto diskusie, ale práca na týchto otázkach bude pokračovať. Ďakujem, pani Guillaume. Teraz možno dať snáď slovo pani Muriel Gan, skôr než otvoríme všeobecnú rozpravu s členmi výboru. Pani Gan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem znova Silvi Guillaume za toto zhrnutie, ktoré veľmi dobre odráža filozofiu návrhu. E, my samozrejme sme svedkami celého radu pozmeňujúcich návrhov, ktorí tvrdia, ktoré svedčia o tom, že Európsky parlament sa hlboko zaujíma o túto otázku. Skutočne e, táto smernica by mala v druhej etape dospieť k harmonizácii e, pred koncom roka 2012 a výsledkom by malo byť prijatie e, smernice. Táto by hlavne pokiaľ ide o... Táto by mala e, priniesť spresnenie niektorých e, e, konceptov, ako aj presnejšie vymedziť činnosť orgánov na prvom stupni v rámci azylového konania. Ako viete, výbor E, sa sa proposition de, de l'année dernière, car nous savons que c'est une discussion euh, difficile et nous voulons. Uh, I toto je samozrejme veľmi náročná problematika a náš výbor by sa, sa, sa snaží dosiahnuť dohodu medzi spolu rozhodujúcimi orgánmi do konca roku 2012. Parlament je pre nás... Buď... Eh, ehm, my eh, sme pripravení samozrejme spolupracovať s parlamentom, ktorý je pre nás mimoriadne dôležitý. Ešte so pani spravodajkyňou chceme dotiahnuť niektoré eh, aspekty tohto návrhu a ocenili sme, že navrhla, že aby sa nehovorilo o tom, čo text komisie neobsahuje. Tento revidovaný návrh bude predstavovať veľmi e, dôležitú súčasť európskej legislatívy, ktorá sa potom bude aplikovať e, aj vo vzťahu k Luxembursku a Štra- Luxemburskému a Štrasburskému súdu. Ďakujem veľmi pekne. E, dávam slovo ďalším účastníkom, ktorí by mali záujem vstúpiť do tejto diskusie. Pani Dobre. všetci hovoria po francúzsky, takže aj ja mám pocit, že by som mala hovoriť po francúzsky. Uh, a predpokladám, že tak urobia aj moji viacerí kolegovia. Ja by som eh, k tejto, tomuto dokumentu chcela povedať, hoci nie som tieňovou spravodajkyňou, že skupina liberálov a demokratov je veľmi spokojná s tým, že je možné takýmto spôsobom dosiahnuť pokrok, pokiaľ ide o azylové konanie a vieme veľmi dobre, že boli predložené mnohé pozmeňujúce návrhy. V súčasnosti nemáme nejakú presne vymedzenú líniu našej skupiny vo vzťahu k tým návrhom, ktoré chceme podporiť alebo ktoré pravdepodobne zamietneme, ale myslím si, že v nadchádzajúcich dvoch týždňoch ešte pred hlasovaním bude veľmi dôležité, aby sme sa snažili nájsť v parlamente, najprv v, vo výbore Libe, ale potom aj v celom parlamente, čo najširší konsenzus, pretože podľa môjho názoru je veľmi dôležité vyslať rade posolstvo, veľmi silné posolstvo zo strany parlamentu ktorého obsahom by malo byť, že skutočne chceme na základe opatrení navrhovaných Európskou komisiou zaznamenať potrebný pokrok. E, sú tu, e, máme isté e, predstavy o návrhoch, ktoré chceme rozhodne podporiť, ale na teraz by som chcela povedať len toľko, že v nadchádzajúcich dvoch týždňoch bude potrebné, aby sme navzájom rokovali a snažili sa E, dos, dosiahnuť v rámci nášho výboru čo najvyšší, najväčší konsenzus a potom aj v celom parlamente. E, my e, chceme, aby sme takýmto spôsobom obhájili stanovisko parlamentu v, oproti prípadným rozporným stanoviskám rady. Ďakujem. Pekne ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážené kolegyne. V prvom rade by som chcela v podstate počiarknúť tie body, ktoré Eda e, spomínala, a síce, že je to vlastne právo na osobný rozhovor a okrem toho samozrejme je potrebné aj to, aby bol k e, dispozícii tlmočník počas takýchto vypočutí a samozrejme, že Ehm, sa eh, na komisiu v podstate obraciam s tým, že akým spôsobom vlastne by sa takýto právny postup eh, mohol eh, zracionálniť, aby v podstate štát tak veľmi veľa nestál, pretože je samozrejme nutné, aby žiadateľ o azyl dostal patričné poradenstvo a my v Holandsku vlastne hovoríme o tom, že keď povedzme jednorázovo nejakých 100 tisíc eh, žiadateľov o azyl odrazu príde do nejakej krajiny, že to skutočne je, sú obrovské peniaze a väčšina členských štátov by mala s týmto obrovské problémy a práve z tohto dôvodu eh, vlastne o tom hovorím a apelujem na nás všetkých. Pokiaľ ide o samotné úrady, Takisto by som v podstate chcela eh, povedať pár slov v nadväznosti na kvalifikovaný eh, no, ustanovizeň prvého stupňa pretože komisia v súčasnosti vlastne eh, vychádza z toho, že keď v podstate predstavuje takýto žiadateľ a, a pre, o azyl nejaké nebezpečenstvo pre bezpečnosť samotného štátu, že v tom prípade e, právne by malo byť e, tam možnosť, e, pretože v tom prípade v podstate tam ide o také konanie, ktoré je vlastne zamietnutím a ja to považujem za správne a okrem toho si myslím, že je veľmi rozumné zamyslieť sa nad tým, že napríklad keď by nejaký žiadateľ o azyl absolútne rozporné e, e, e, vyjadrenia predniesol a tak ďalej. A to by som potom považovala naozaj za kritické, pretože musíme skutočne myslieť aj na tých, e, respektíve na istú časť tých ľudí, ktorí žiadajú o azyl a prichádzajú e, z úplne iných dôvodov a nie z dôvodov azylového práva. A potom je tam ďalšia otázka. Pokiaľ ide o e, zmluvy, e, ak napríklad zistíme, že niekto je nelegálnym migrantom, tento e, to postup, to konanie by sa malo zastaviť, pretože zo strany právnikov a v niektorých štátoch to bolo potvrdené, že vlastne častokrát sa stáva to, že vlastne tam prichádza k takzvaným um, sobášom, ktoré sú len zdánlivé. A práve z toho dôvodov v podstate je potrebné sa zamyslieť nad tým, že čo sa bude potom v tom prípade, uh, diať, pretože ak napríklad takýto e, žiadateľ o azyl nepredloží nejaké nové e, veci, čo potom sa bude diať. A samozrejme, že musí, musí jednoducho to mať aj isté konzekvencie, isté dôsledky v nadväznosti na to, a že niektorý štát, povedzme, e, nie, nie, nechce v podstate Um, takýchto uh, žiadateľov o azyl príjmať, ale všetkých 27 členských štátov v podstate by malo konať rovnakým spôsobom a práve z toho dôvodu v podstate by bolo dobre sa zamyslieť nad týmto textom ešte predtým, ako sa o ňom bude hlasovať. Ďakujem. Ďakujem pani Holmajer. Má niekto nejaký ďalší bod, ktorý by chcel naniesť, respektíve kto by chcel reagovať? na tie prezentácie, ktoré tu odzneli zo strany pani spravodajkyne, pani Guillaume a ostatných členov. Takže dávam slovo vám, pani Guillaume, ak chcete ešte niečo, niečo dodať. Áno, len veľmi stručne, lebo pred chvíľou som hovorila ehm, o tom, že tieto diskusie musia pokračovať. Ja by som chcela povedať len e, dve veci, ale pani Majer hovorila už v podstate o týchto veciach, ale budeme o tom znova hovoriť budúci týždeň, ale sú to dve veci, ktoré sú podľa mňa dôležité. E, a ktorým treba venovať pozornosť v našich rozhovoroch, predovšetkým pokiaľ ide o postupy týkajúce sa pohovoru, pretože toto je osobitná situácia a v súčasnosti dochádza k veľmi významnému posunu v tejto oblasti, e, v oblasti Stredozemného mora a tu je potrebné, aby sme sa vrátili v našich diskusiách k niektorým hypotézám týkajúcich sa udelovania e, medzinárodnej ochrany pretože naozaj e, tie pohyby e, západ-východ e, sú už teraz snad menej veľké než pohyby juh-sever, ale táto hypotéza, ktorá sa týka tohto E, nárastu e, nemôže byť zneužitá na to, aby sme pod tlakom upravovali niektoré komplexné otázky. A ja e, by som chcela povedať, nemám žiadnu kryštálovú gulu, ale myslím si, že to môže mať veľký dopad na azylovú oblasť. A ďalej Chcela by som povedať niečo o tom, k čomu sa vyjadrila pred chvíľou pani Gans z komisie. Hovorila o tom, že parlament e, musí e, vydať stanovisko a potom komisia na tomto základe príjme revidovaný návrh. Ja by som, e, bola tu položená otázka, ako to má prebiehať. Ja by som na to chcela odpovedať tak, že pokiaľ ide o tieto hlavné uh, e, usmernenia e, je potrebné, aby sme mali ambiciozný text, aby sme si stanovili vysoké normy a my nehovoríme o symboloch, my hovoríme o reálnych krokoch, e, ktoré máme uskutočniť ako spolulegislatívci. Toto je to, čo som pán predseda považovala za potrebné povedať na záver tejto diskusie. Ďakujem pani Guillaume. To je na teraz všetko a myslím, že môžeme pokračovať a prejsť ďalšiemu bodu nášho programu. Dostali sme sa k bodu číslo 13. A ten sa týka mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu a pre návrh rozpočtu na rok 2012. Zišli sme sa pre výmenu názorov, aby sme si mohli vymeniť názory k tomuto bodu. Máme medzi sebou e, našu kolegyňu pani Francesku Balcány, ktorá má na starosti správu o rozpočte. A teda môžeme otvoriť našu prvú diskusiu k téme rozpočtu pre rok 2012. Spravodajkyňa rozpočtového výboru, pani Balcány, sa stretáva so špecializovanými výbormi, aby mohla diskutovať o hlavných prioritách pre rozpočet na rok 2012 je ešte stále veľmi raná fáza tejto procedúry a teda výbor Libe ešte nevymenoval svojho spravodajcu pre rozpočet. Návrh rozpočtu komisie bude uverejnený 20. apríla. Táto diskusia je zameraná na to, aby sme predstavili názory eh, nášho výboru, rozpočtového výboru, a to ešte pred marcovým rozpočtovým trialógom. Vypočujeme si teraz najprv príspevok pani Balcány, potom reagujú poslanci, ktorí majú záujem zareagovať v diskusii. Pani poslankyňa Balcány, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, drahí kolegovia. Toto je prvé stretnutie s prvým zo špecializovaných výborov a je to kľúčový proces celého tohoto procesu. A síce chceme definovať základné priority pre rozpočet na rok 2012. Tento rok môj návrh je trochu odlišný, ako tomu bolo v minulosti. Chcela by som naozaj reagovať na nové prvky a zradiť čosi nové do tohoto procesu. A poprvýkrát e, urobíme skutočne krok dopredu, aby sme vytvorili silnejší systém európskeho riadenia. A tento rok poprvýkrát národné parlamenty sa pokúsia zabezpečiť, aby ich rozpočty a ich finančné plánovanie boli v súlade s európskym semestrom a s európskym rozpočtom. Takže to je základný vývoj a smeruje to k stratégii pre rok 2020, ktorá vyžaduje, aby sme my všetci boli navzájom konzistentní na všetkých úrovniach a zároveň, aby sme venovali svoje úsilie spoločnému cieľu. To je čosi, čomu by sme mali pripisovať väčšiu hodnotu, pretože to nám umožňuje dosiahnuť veľa cieľov. Môžeme byť dôveryhodnejší, môžeme byť silnejší, môžeme efektívnejšie využívať naše prostriedky počas krízy a zároveň môžeme zabezpečiť aj to, že budeme vedieť ehm, vytvoriť dostatok prostriedkov pre všetkých, a to na základe pridanej hodnoty európskych politík. A teda základný e, stavebný kameň tohoto úsilia zabezpečovať konzistentný rozpočet so stratégiou EU 2020 a zároveň s princípmi európskeho semestra je zabezpečiť to, že národné ako európske priority sa navzájom spájajú. To je ten základný rámec, v rámci ktorého chceme konať pre ďalšie 10 ročie a myslím si, že tu je viac cieľov ako len tých 5, ktoré navrhla komisia. Sú to ciele, ktoré navrhoval Európsky parlament a ktoré si osvojil Európsky parlament prostredníctvom viacerých uznesení, ktoré sme pripravili. Európska stratégia 2020 je veľmi dôležitá pre tento výbor najmä preto, pretože jeden z tých základných cieľov, a síce bojovať proti chudobe a posilňovať sociálnu inklúziu, je kľúčovou súčasťou všetkých politík, ktoré spadajú do pôsobnosti tohoto výboru. Je to akási vlajková iniciatíva tejto e, stratégie a to je Európska platforma pre boj proti chudobe. Snažíme sa zabezpečiť, aby rozpočet pre rok 2012 bol koncentrovaný a zameraný takým spôsobom, aby sme veľmi jednoznačne dali najavo my tu v Európskom parlamente, ale aj v iných inštitúciách, aby sme jednoznačne mu povedali, že chceme mať bona fide stratégiu, ktorá sa bude vyhýbať chybám z minulosti a zároveň, že musíme začať s takýmito spoločnými a zdieľanými cieľmi. To teda nie sú len priority Európskeho parlamentu, sú to všeobecné európske priority. Tento výbor má mimoriadne širokú pôsobnosť, keď hovoríme o e, vytváraní dodatočných prostriedkov v rozpočte. Od roku 2007 prostriedky e, v tretej kapitole sa výrazným spôsobom zvyšovali, ale to súvisí aj s novými agentúrami, ktoré spadajú do pôsobnosti e, do kapitoly 8 a majú na starosti veľkú časť prostriedkov, ktoré sú v tejto časti rozpočtu. Je zrejmé, že máme tu niekoľko základných cieľov v stratégii 2020 a ak tie chceme dosiahnuť, tak nás čaká ešte stále mm, dosadok víziev. Pozrieme sa na to, čo sa deje v Tunisku, v Egypte a v Líbii, čo je celkom najžerstvejšie. To je práve tá časť rozpočtu, kde budeme musieť reagovať na eh, požiadavky, ktoré sa len ťažko predstavujú eh, tie marže, ktoré boli vyčlenené v dokumente finančného plánovania, ktorý som eh, prvý pripravil, a keď som plánoval rozpočet, tých, týchto je výrazne menej a tam tie marže sú výrazne menšie ako tie, ktoré vyplynuli z rozpočtu na rok 2011. Je zhruba 26 miliónov, čiže 67 miliónov z roku 2011, e, ale je to stále väčšia marža, ako sme mohli očakávať na základe minuloročného finančného plánovania. Je to naozaj veľmi dôležitý nástroj, e, táto marža, tento, tento dodatočný e, objem prostriedkov, pretože nám dávajú prostriedky na prípravu pilotných projektov a prípravných konaní. Ak ich chceme robiť, potrebujeme práve takéto marže. A to je práve táto marža, ktorá je veľmi delikátna, ktorá sa zdá byť nedostatočnou, e, keď čelíme novým politickým výzvam, ktoré pred nami stoja. A berúc do úvahy práve tieto tézy, chcem predložiť dve otázky, ktoré som pripravila v pracovnom dokumente, ktorý vám bol sprístupnený. Prvou otázkou je, ako chceme zabezpečiť, že naše úsilie bude naozaj plne v súlade s princípmi európskeho semestra a s európskou stratégiou do roku 2020. Tu chceme definovať najmä sektorálne politiky a priority, vrátane priorít tohoto výboru. To je práve priestor, kde hľadáme nástroje pre implementáciu stratégie 2020 v konkrétnych pojmoch. Druhá otázka je protiváhou k tej prvej otázke a síce, ak máme dať rozpočtu adekvátnu flexibilitu ak má tento rozpočet e, mať schopnosť odpovedať na nové výzvy a nové potreby, budeme musieť premýšľať, premýšľať nad tým, či to naozaj dáva zmysel a možno nie, možno nedáva zmysel, aby sme redefinovali tieto priority, aby sme redefinovali tento program, aby sme sa pozreli na to, či existujú také veci ako napríklad negatívne priority. Lebo keď hovoríme o prioritách, znamená to, že môžeme prijať aj nové kroky a konať v nových oblastiach. Ak to máme teraz spraviť, potrebujeme začať hneď teraz. A to definovaním tých aktivít, ktoré sú strategické a ktoré budú musieť byť posilnené a ktoré si budú vyžadovať nárast prostriedkov pre rok 2012. Zároveň si musíme pozrieť na to, aké zmeny je treba spraviť. Napríklad v prípade tých rozpočtových častí, ktoré sa venujú pilotným projektom a prípravným konaniam. Čo chceme spraviť a budeme zároveň musieť analyzovať, čo sa v súčasnosti deje v oblasti pilotných projektov a prípravných konaní, ktoré spadajú do pôsobnosti tohoto výboru a ktoré stále ešte prebiehajú. To nám umožní posúdiť, či ten či ten celkový zoznam bol efektívny a zároveň, či nie je nevyhnutné to opätovne, opätovne použiť a zároveň použiť to prostriedky efektívne a, e, a zmysluplne. Pri príprave tohoto pracovného dokumentu, ktorý sme poskytli a ktorý zároveň mal byť Eh, akousi základnou platformou pre premýšľanie o prioritách na ďalší rok. Nie je to o tom, že by sme chceli vytvárať priority, ktoré majú byť vytýčované z roka na rok bez akéhosi rámca. Je to o silnejšom, širšom rámci nad rámec roka 2020. A vďaka tomuto sme pripravili práve tento základný návrh uznesenia, ktorý pevne verím máte k dispozícii rada, alebo tie základné usmernenia rady sú pomerne detailné. A teda bolo to zmysluplné, aby sme odpovedali na, na ich dokument. V návrhu uznesenia uvidíte, že to, čo sme sa pokúsili spraviť, je ponechať otvorenú eh, tú citlivú úlohu definovania sektorálnych priorít pre debaty v rámci výborov. Rozmýšľali sme teda hlavne nad tými hlavnými prioritami pre parlament do roku 2012 a v rámci stratégie 2020 som sa chcela najmä sústrediť na zamestnanosť, pretože podľa mňa to je kľúčová časť pre stratégiu do roku 2020, inými slovami viac pracovných príležitostí, viac, zamestnanosť, viac zamestnaných ľudí, viac investícií a to nie len vo vede a výskume, ale zároveň aj v malých a stredných, na úrovni malých a stredných podnikov. Je to teda kľúčový krok je potrebné, aby to bolo užitočné pre občanov v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem. Pani Ďakujem veľmi pekne, pani Balcány. Teraz si počujeme názory členov výboru. Pán Busutil, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj pani spravodajkyni za to, že si našla čas, aby prišla medzi nás a zároveň mohla predniesť túto zaujímavú prezentáciu. Ďakujeme za to, že je otvorená a chce si vypočuť naše názory som si istý, že keď bude navštevovať rôzne výbory, každý výbor je povie, že je ich téma a ich rozsah pôsobnosti je tým najdôležitejším rozsahom pôsobnosti pre účely rozpočtu. A my ju nesklameme a povieme presne to isté. Aj my máme pocit, že kompetencie tohoto výboru sú mimoriadne dôležité a zaslúžia si veľmi vysokú pozornosť, a to najmä e, za účelom prípravy rozpočtu na rok 2012. A zašiel by som ešte ďalej. Tie kroky, ktoré musíme prijať pre rozpočet na rok 2012 by mali vytýčiť základný rámec pre tie kroky, ktoré budeme príjmať v rámci novej finančnej perspektívy. A naozaj veľmi vítam iniciatívu eh, už čoskoro organizovať na pôde výboru LIBE diskusiu o finančných perspektívach a zároveň um, diskusiu o témach, ako ich vnímať, najmä z pohľadu um, oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Musíme teda zdôrazniť že ďalší veľký krok pre Európsku úniu je práve v budovaní únie občanov. A teda v tej únii, na ktorú sa sústreduje predovšetkým náš výbor a bolo by naozaj veľmi dobré, keby toto posolstvo bolo odoslané aj našim kolegom v rozpočtovom výbore je tu celý rad rôznych špecifických tém, ktoré vyplývajú e, z tejto diskusie, ktoré mi hneď prichádzajú na um pri diskusii o rozpočte na budúci rok. Jednou z týchto tém sú napríklad štyri programy v oblasti imigrácie a solidarity, ktoré spadajú do kompetencie tohoto výboru. Bohužiaľ, ešte stále čakáme na revíziu týchto programov, strednodobú revíziu, a bolo by naozaj veľmi užitočné, aby sme mali k dispozícii túto revíziu tak rýchlo, ako len možné, aby sme vedeli konkrétnejšie reagovať na to, na otázku, aké sú naše želania do budúceho roka, ale toto sú naše štyri dôležité programy, ktorým prikladáme veľmi dôležitú veľmi vysokú dôležitosť. Ďalší bod sú nedávne udalosti, ktoré už boli spomenuté pani spravodajkyňou, nedávne udalosti, ktoré sa dejú v oblasti Stredomoria ktoré môžu viesť eh, k novej vlne imigrácie, ktorú sme doposiaľ nezažili na hraniciach Európskej únie a práve preto si to bude vyžadovať konanie. Rovnako si to bude vyžadovať aj prostriedky, ktoré budú nevyhnutné na to, aby sme mohli konať, pretože jedna vec je príjmať politické stanoviská a rozhodnutie, no a je to celkom iné zabezpečiť nevyhnutné finančné prostriedky preto, aby sme dokázali zabezpečiť naše politické vízie a stanoviska konkrétnymi krokmi. A rovnako sú tu aj agentúry, ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti nášho výboru. Myslím si, pán predseda, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme si mohli vypočuť priamo od lídrov týchto agentúr ehm, ohľadom toho, aké sú ich plány pre rok 2012, tak aby sme boli potom v lepšej pozícii ehm, posunúť ďalej naše odporúčania výboru pre rozpočet. Ale opäť, jedna z týchto agentúr, Frontex, hneď prichádza na um a Frontex v poslednom čase naráža na naozaj veľmi veľké dôležité misie v Stredomorí a to najmä v období udalostí, ktoré sa e, udiali nedávno napríklad v Tunisku alebo v Líbii. Ďalšia agentúra, Európsky úrad pre podporu azylu, má začať fungovať, ale to, sa stane až v roku 2011, a teda tento rok, a preto je zrejme, že budeme musieť doplniť aj ich rozpočet pre budúci rok, najmä keď, pevne veríme, bude táto agentúra plne funkčná. No a na záver k pilotným projektom a prípravným konaniam. Pán predseda, som presvedčený, že by sme mali požiadať komisiu, aby nám poslala správu o tom, ako kroky, ktoré už boli zahrnuté v minuloročných rozpočtoch, boli e, zhodnotené komisiou tak aby sme dokázali mať lepšiu predstavu o tom, ako máme plánovať do budúcnosti pre najbližšie roky. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Veľmi pekne ďakujeme, pán Buzutil. Chcel by, prosím, e, sa k tomuto vyjadriť nejaký ďalší člen parlamentu. Pani Keller, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja súhlasím s tým, že sa naozaj musíme pozrieť na tieto projekty, za ktoré Libe zodpovedá v rámci e, nových, e, no už nie natoľko nových, ale lisabonských kompetencií. A ďalšia vec, ktorá tu bola už spomínaná, mimoriadne dôležité je predtým, ako si stanovíme tie nové priority, sa zamyslieť nad tým, že čo tie staré priority vlastne priniesli. Predtým, ako začneme vypracovávať nové projekty, je potrebné naozaj zamyslieť sa nad tým, že aký bol dopad tých starých projektov, či fungovali a tak ďalej. A práve preto vlastne je to veľmi dôležité, aby sme mali takéto priebežné správy, Častokrát, bohužiaľ, tieto správy e, prichádzajú opozdene. A takisto pilotné programy. Musíme sa zamyslieť nad tým, čo s tým chceme robiť. Pretože zatiaľ je pre mňa veľmi e, ťažké v podstate naozaj zistiť, že čo robia tieto pilotné pro- projekty. Pretože my sme o nich rozhodli, e, boli rozbehnuté, ale myslím si, že extrémne opatrne by sme ich mali hodnotiť a mali by sme sa potom vyjadriť k tomu, že či naozaj chceme v podstate tieto projekty ďalej Eh, posúvať, alebo eh, či proste eh, by sme ich mali zrušiť. A samozrejme, že potrebujeme nové peniaze, čerstvé peniaze. Peniazy na budúci rok nebudeme mať viac, to je celkom jasné. Takže musíme sa zamyslieť v podstate nad tým, že by sme nemali vydávať peniaze, rok za rokom a nakoniec zistiť po mnohých rokoch, že vlastne tie veci vôbec nefungujú. Ďalší člen parlamentu chce sa prihlásiť o slovo, nejaký ďalší člen. Takže chcete sa s nami, e, pani Balsány, podeliť o tie konečné pripomienky z vašej strany? Veľmi pekne ďakujem, budem veľmi stručná. Myslím, že tie obavy sú opodstatnené do tej miery, že je potrebné si stanoviť nové priority a je potrebné naozaj sa zamerať na takú činnosť, kde si budeme môcť byť istí tým, že bude efektívna. Samozrejme, že je potrebné eh, dôsledne sledovať pilotné projekty a rôzne akcie. Sú to mimoriadne dôležité projekty, pretože vlastne dávajú a eh, prinašajú isté nové vstupy v nadväznosti na rozpočet a tento balík má takisto vlastne stanovenú istú lehotu, pretože v júni budeme musieť vlastne predložiť tieto veci, ktoré budú hodnotiť tieto pilotné projekty komisii. To znamená, že toto by sme si mali zhodnotiť ešte predtým, ako začneme navrhovať nové veci, nové akčné kroky, nové akcie, nové projekty a tak ďalej. To znamená, že musíme vedieť, že čo fungovalo, ako, do akej miery to bolo efektívne. Ďakujeme veľmi pekne, pani Balzány. Myslím si, že toto by boli vlastne tie posledné pripomienky a pokiaľ ide o spravodajcu výboru LIBE pre rozpočet eh, na rok 2012. Eh, ja tento spravodajca by mal byť vlastne onedlho e, určený v tomto semestri. Pravdepodobne to bude na konci mája. Takže toľko k tomuto bodu 13 e, zatiaľ samozrejme. A prejdeme teraz na bod 14. Tento bod sa týka bezpečnosti v leteckej e, prevádzky s mimoriadným zameraním sa na bezpečnostné skenery. Máme tu stanovisko, ktoré vypracoval náš kolega z výboru TRAN pre dopravu, Luis de Randes Pascal a veľmi dobre vieme, že tento bod sa týka stanoviska v nadväznosti na leteckú dopravu s hlavným zameraním sa na bezpečnostné skenery. A samozrejme, že Líbe žiadalo, aby podľa e, článku 5, respektíve článku 15, bola zapojená ako výbor e, do e, týchto vecí, ale toto nám nebolo umožnené. Preto sme Eh, tu, aby sme si vypočuli eh, vlastne mm, eh, tento návrh zo strany nášho kolegu pána de Grandesa a potom si vypočujeme pani Sargentini, ktorá je spravodajkyňou za výbor LIBE. Pán Grandes, chcete predstaviť svoje stanovisko, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nemám žiadne konkrétne eh, odpovede na tie otázky, ktoré ste položili, ale som zodpovedný za toto stanovisko. Eh, zastupujem Európsku ľudovú stranu a vlastne budem hovoriť o správe, ktorá spadá do pôsobnosti pani Sargentini. Takže ten, to poradie predstavovania nebolo úplne správne, ale v každom prípade e, bolo by možno lepšie, keby ona hovorila, pani Sargentini, ktorá je autorka správy, a ja sa potom zapojím hneď po jej vystúpení. Ďakujem pekne, pán de Grandes, pani Sargentini, ktorá je spravodajkynia pre toto stanovisko. Nech sa páči, máte slovo. I was already a little bit puzzled Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Bola som mierne zmedená. Ako ste aj vy povedali, táto správa nemala byť stanovisko v, podľa názoru výboru LIBE. Malo, malo to byť stanovisko na, k správe výboru TRAN, pretože podľa nášho názoru to rozhodne spadá do pôsobnosti e, výboru LIBE využitie a vôbec používanie body skenerov je téma, ktorá je mimoriadným spôsobom prepojená s rozsahom pôsobnosti tohoto výboru a našimi kompetenciami. Okrem toho, diskusia o telesných skeneroch je širšia než len otázka leteckej bezpečnosti. Ehm, pripomenula by som napríklad skutočnosť, že táto snemovňa raz mala svoj vlastný prvý celotelový skener Ehm, ďalej sú to otázky toho, že celotelové skenery môžu do budúcnosti nahradiť eh, detektory kovov. Detektory kovov, ktoré sa nachádzajú aj v tejto snemovni, ktoré sa nachádzajú na eh, veľa múzeách, vo veľa múzeách a tak ďalej. Čiže budú to pravidlá, tie pravidlá, ktoré budú sa týkať využívania body skenerov, budú pravidlá, ktoré sa budú týkať ďalších miest, nie len letísk, ale aj iných funkcií, ako je len kontrola bezpečnosti v preprave. Použila som slovo body scanners, čiže celotelové skenery na miesto slov bezpečnostné skenery a to cieľenie, pretože je to lepší a známejší popis a a skutočne to skenuje vaše telo. A teda podľa môjho názoru sa, sa rozhodne, rozhodla využívať toto slovo. Hm, aj keď výbor Trunk by možno radšej používal slovo security scanner, čiže bezpečnostný skener. Uh, Ehm, snažíme sa presadzovať minimálne bezpečnostné požiadavky z perspektívy LIBE, ktoré sa týkajú možného využívania a používania týchto ehm, skenerov. Neexistujú, teda nemožnosť skladovať dáta, nemožnosť stiahovať dáta, vlastniť dáta a samozrejme aj skutočnosť, že vy by ste mali mať na výber, či týmto zariadením prejdete alebo nie, ak sa rozhodnete neprejsť, akým spôsobom s vami bude zaobchádzané. Samozrejme, celý tento proces ktorý sa týka celotelového skenera, mal byť v plne v súlade s základnými právami na dôstojnosť a ochranu súkromia. Tieto práva musia byť rešpektované a obmedzenie týchto práv je neakceptovateľné. Okrem toho som sa až dotkala aj otázky či skenery postavené na rengenových lúčoch by mali byť povolené. Pevne verím, že budem mať silnú podporu vo svojom názore, že by nemali byť podporené. Nemali by sme riskovať to, že ohrozíme zdravie občanov a zároveň, čo sa týka ochrany súkromia a ľudskej dôstojnosti, tie musíme považovať za základné právo a zároveň musíme tak rešpektovať aj právo na integritu tela. O, risk, riskovanie zdravia ľudí porušuje ich integritu. A hovorím to práve kvôli tomu, že už teraz sme videli stanovisko výboru NV, výboru, ktorý má, má na starosti naše zdravie. Oni nie jednoznačne odmietajú rengenové lúče. Rovnako e, som mala dojem, že ak tento parlament vydá signál komisii, že neschvalujeme využívanie rengenových lúčov, že komisia nás môže počúvať, ak my ale budeme rozdelení v tejto téme, tak komisia pravdepodobne tiež nepríde so svojím vlastným odmietnutím rengenových lúčov. Okrem toho je tu aj ďalší špecifický prvok, ktorý by som chcela počiarknúť a ktorý sa týka profili, vytvárania profilov. Musíme nájsť základnú hranicu medzi rešpektovaním základných práv a slobôd a bojom proti terorizmu. Nikdy by sme nemali viesť k praktikám, ako je vytváranie profilov. Hovorím to aj kvôli tomu, že vo stanovisku výboru Envy je návrh eh, zaradenia vytvárania profilov. A myslela som si, ak oni majú takéto široké stanovisko, tak aj ja príjmem širšie stanovisko v tomto smere. A práve preto by som rada počerkla, že možné zavedenie celotelových skenerov alebo skutočnosti, že celotelové skenery nie sú zaradené, to nikdy nemôže viesť k takýmto, takejto praxi. Ponechám to teda v tejto fáze a rada by som si vypočula vaše komentáre a potom na ne zareagujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani z Argentíny, potrebujem sa na zastupcu komisie, pána Cornelisa. Chcete sa k tomu vyjadriť, skôr ako prejdeme k otvorenej diskusii medzi členmi tohoto výboru? Pán predseda, možno len veľmi stručne. Chcem iba informovať e, členov výboru, v akej fáze sme e, pri príprave tohoto dokumentu. V súčasnosti analizujeme dopadovú štúdiu. Komisia oznámila vo svojom oznámení minulý jún, že pripraví dopadovú štúdiu. Sme v posledných fázach analýzy dopadovej štúdie a ako náhle to bude ukončené, tak budeme pokračovať ďalej v práci na tomto základe a zároveň aj na základe tej práce, ktorá prebieha v parlamente a to s cieľom potenciálne pripraviť návrh pre komitológiu a to pre nadchádzajúce mesiace. Ako určite dobre viete, v tejto fáze bude publikovaná aj dopadová štúdia a bude k dispozícii všetkým. Tým vás len chcem informovať, kde sa nachádzame v oblasti vnútorných postupov a vnútorných procedúr. You, Ďakujem pekne, pán Cornelis. A teraz Teraz snáď Pán de Grandes, eh, ak by ste chceli, nech sa páči, môžete zareagovať a potom otvoríme diskusiu eh, s ostatnými poslancami výboru. Nech sa páči, pán de Grandes. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že to je iba ten správny moment, keď môžem reagovať. Ako veľmi dobre viete, dámy a páni, eh, mám na starosti túto správu, ktorú pripravila pani Sargentini za PPE a zároveň som predkladateľom správy e, vo výbore Trans. A práve preto chcem povedať e, na pôde tohoto výboru, nikdy eh, sa nezapájam do otázky, eh, do otázky otvárania legitimnosti rôznych dokumentov, ako to aj otvára. Výborlivé, nechcem nejakým spôsobom do toho zasahovať, ani som v minulosti nezasahoval, ale snažíme sa dospieť akému sa riešeniu a chcem povedať, že eh, samozrejme v téme ochrany základných práv a slobod musí reagovať vždy výborlivé, ako aj v tejto situácii. A práve preto nechcem nejakým spôsobom narušiť bežné konanie, ale je mi zároveň ľúto, to, pán predseda, e, z procedurálneho hľadiska, že vytvárame stanovisko skôr ako poznáme moju e, správu, ktorá sa v súčasnosti prekladá. Ale v tomto smere je veľmi dôležité, aby sme presne vedeli konečnú správu. Pre mňa je to v, v každom prípade e, čest urobiť to pred týmto výborom a zároveň aj zapojiť sa ako doplňujúci poslanec do vašej práce a ja som mal e, skoršiu diskusiu, a kde sme analyzovali tieto problémy s pani predkladateľovou tejto správy, s pani Sargentini, aby sme zároveň e, menili tieto kritéria, aby sme našli e, súlad. A myslím si, že sa to týka základných práv a slobod, a teda to spadá pod pôsobnosť tohoto výboru. Hovoríme tu o vlastne ochrane, prevencii a obrane základných práv a slobod. Pravda je taká, že tá základná správa, ktorú budem predkladať vo výbore trans v, konečnom, v konečnej fáze, e, na základe nedávneho vývoja, teda posledných aktivít teroristov, je veľmi dôležité, aby sme sa venovali téme skenerov. A musíme sa venovať skenerom viac, ako sme sa venovali v minulosti. A zároveň sa musíme venovať aj aktuálnej e, situácii, ktoré zabraňujú prenášať e, tekutiny a zároveň obmedzeniu batožín. Týka sa to vlastne zasielania rôznych e, bomb, ktoré prechádzali e, v balíčkoch a tie neboli vždy zasielané e, dopravnými lietadlami, ale dostali sa aj do lietadiel, ktoré prevádzali pasažierov. Takže to je téma, ktorá je veľmi dôležitá a preto musíme reagovať na ten najnovší vývoj a nemôžeme to ignorovať. Práve preto ale chcem povedať, že hoci ide o dôležitú tému a hovorí o tom aj správa pani Sargentini. V svojej správe som dospel k záveru na základe diskusí s komisiou, s expertami, s viacerými politickými skupinami, že využívanie alebo nevyužívanie skenerov musí byť dobrovoľné pre pasažierov. Nemôže byť štát, ktorý bude mať povinnosť povinne využívať tieto skenery, ale musí to byť dobrovoľné ako náhle sa rozhodne, že budeme využívať tieto skenery, tak musia eh, splňať isté minimálne normy a štandardy, ktoré zabezpečia akúsi unifikáciu kritériu, aby sme sa vyhli nejakej zbytočnej diverzii a zbytočnej, zbytočným rozdielom, ktoré budú, ktoré budú škodlivé pre pasažierov, ktorí budú vystavení eh, rôznym, eh, rôznym tlakom a rôznym situáciám práve v dôsledku nerovnomernej legislatívy. Malo by to teda byť dobrovoľné pre pasažierov či prejdú alebo neprejdú takýmto celotelovým skenerom. V každom prípade pasažier musí byť informovaný, že keď neprejde týmto skenerom, tak potom mm, je vystavený podrobnejším kontrolám, ktoré zabezpečia adekvátnu mieru bezpečnosti, tak ako by to zabezpečil aj e, celotelový skener. Práve preto Nemôže to byť povinné, ale je dôležité, aby tu bola vlastne e, možnosť pre pasažierov. Musia byť splnené minimálne limity, ale ak pasažier sa rozhodne neprejsť do skenerom, tak potom bude vystavený e, podrobnejšej kontrole, podrobnejšej, e, podrobnejšiemu skúmaniu, tak aby zabezpečili adekvátnu úroveň bezpečnosti pán eh, predseda, vážni kolegovia, to nie sú nejaké imaginatívne hrozby, o ktorých eh, sme si vymysleli. Reál, reálna vec je tá, že eh, konáme pod tlakom, konáme, pod, konáme v situácii, kde je nevyhnutné zvýšiť bezpečnosť leteckej premávky a treba si uvedomiť, že Tiež je dôležité zabezpečiť najmä ochranu dát, e, právo, pred, e, právo ochrany pred zneužitím, zároveň ochranu práv daných e, pasažierov. A teraz v čase, keď sa pripravuje oznámenie aj na strane komisie, je veľmi dôležité, aby sme vedeli, aký bude ten mandát, ktorý, sme, ktorý parlament dáva komisii a aby to komisia mohla dotiahnuť do ďalšej fázy a keď som hovoril s pani Sargentini, rovnako som to hovoril aj nahlas, je veľmi dôležité, aby základné ochrany, ochrana základných práv a slobod e, bola rešpektovaná a garantovaná do plnej miery v tejto novej technológii. Aké sú tie témy, ktoré nás naďalej trápia a ktoré nás stále znepokojujú a veľmi dobre to zahrnula pani Sargentini vo svojom stanovisku. E, v prvom rade sa týka ochrany údajov, aby tieto dáta mohli byť použité len v čase zabezpečenia daného cieľa a potom musia zmiznúť, nemôžu byť e, e, skladované ani ďalej nejakým spôsobom opätovne použité. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sa chránila intimita týchto osôb a všetky experimenty, ktoré boli robené v spojitosti s ľudskou postavou, ako, tam, ako je tam zobrazená a tak ďalej, e, či to bude nejakým spôsobom rozrušené alebo nejakým spôsobom zneostrené a tak ďalej, to všetko sa dokáže vyriešiť ako systematické riešenie a už sa experimentovalo na týchto témach, hľadali sa ďalšie systémy, ktoré plne rešpektovali e, ochranu e, na, na súkromie a na, na ľudskú dôstojnosť a ktoré dokážeme využiť s rovnakou mierou bezpečnosti a rovnakou mierou zabezpečenia e, leteckej premávky. Mali by sme preto vlastne nemali by sme ani to nechcem vo svojej správe spraviť, aby sme eh, hovorili, že tento systém je lepší ako ostatné. Toto rozhodnutie spadá komisii. A okrem toho chcem povedať, a môže sa zdať, že že v podstate obmietam naše kapacity, ale chcem povedať, že boj proti terorizmu je čosi, čo si vyžaduje väčšiu publicitu. Už len kvôli efektivite, ako bol zabezpečeniu bezpečnosti a práve preto nemôžeme povedať, že eh, jeden spôsob je lepší ako ostatné ale detaily veľmi dobre zhrnula pani Sargentini vo svojom stanovisku. Keď si prečítate moju správu, tak uvidíte, že som plne v súlade s tým, čo hovorí aj pani Sargentini. Použil som možno iné slova, ale plne sa po to dokážem podpísať je tu jeden rozdiel, ktorý chcem, na ktorý chcem poukázať. Môže byť legitimné, že výber, výbor LIBE zo svojej vlastnej iniciatívy bude chcieť vstúpiť do nariadenia, ktorý hovorí o e, celotelových skeneroch a využívaniu dát pre iné účely. Ale to je téma, ktorá sa týka práve otázky letectva a je to iné ako napríklad využívanie celotelových skenerov v prípade múzeí alebo nejakých iných budov. Je preto veľmi užitočné, aby komisia e, vlastne pripravila takýto typ rozlíšenia, aby navrhla, ako to budeme rozlišovať. No a posledná téza a tým e, ukončím svoje prvé vystúpenie, tak aby som nepresiahol rozumný čas. Je jedna téma, ktorá je veľmi delikátna. Vo svojej správe možno nepoznáte, súhlasím s tým, že využívanie e, rengenových lúčov by malo byť zamietnuté pre systematické využívanie bezpečnostných skenerov. Okrem toho treba mimoriadne chrániť citlivé a zraniteľné osoby, deti, tehotné ženy, pracovníkov, pracovníci, ktorí budú vlastne opakovane vystavení akumulovanému rengenovému žiareniu. A práve preto si myslím, že využívanie e, rengenových lúčov malo byť zakázané ak sa uvoľňuje radiácia, ktorá, ktorá je vedecky merateľná, ktorá nesmie presiahnuť nejaké rozumné hodnoty, tak je to súčasť bežného operovania na skeneru. Ale v každom prípade nemôžeme, nemôžeme ignorovať skutočnosť, že štáty majú právo, ktoré si nemôžeme my e, osvojiť, a síce príjmať prísnejšie opatrenia, než tie, ktoré zavezuje európska legislatíva. A tu už budem končiť, pán predseda toto je právo členských štátov, ktoré nemôžeme obmedziť. To sú tie jediné dve, dva rozdiely, ktoré má moja správa medzi správou pani z Argentíny. V ostatných bodoch plne súhlasím s tým, ako sa na to pozerá a môžete si prečať moju správu a uvidíte, že to tak je. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán De Grandes. A teraz budeme mať možnosť vypočuť si reakcie a komentáre zo strany spravodajkyne e, výboru pani Sargentini, ale najprv si vypočujme reakcie poslancov, ktorí sa chcú zapojiť do diskusie. Pán Busutil má slovo ako prvý. Vy ste žiadali slovo, nech sa páči. Uh, Všetky tieto moje body v podstate už boli vyriešené. Tak v tom prípade dávam slovo pánovi Moraesovi. Ďakujem vám za slovo, pán predseda. Som v prvom rade veľmi rád, že konečne diskutujeme o tejto správe. Myslím si, že sme naozaj strávili veľmi veľa času tým, že sme rozhodovali, že či to je vlastne článok 50 alebo nie je 50. A my rešpektujeme našich kolegov z výboru pre dopravu, pretože to bol výbor pre dopravu, ktorý požiadol, požiadal o túto správu z vlastnej iniciatívy a potom sme museli my vlastne rozhodnúť, pretože tam bolo veľmi veľa aspektov, v našej oblasti. A samozrejme, že sme museli brať do to, že je potrebné brať do úvahy um, časový limit, pretože toto je veľmi topick, um, veľmi aktuálna téma. A vidíme v podstate e, na kolegoch z mnohých rôznych strán, že vlastne toto nás všetko spája, pretože tu ide naozaj o E, vlastne snímku vášho tela a, a tak ďalej. Čo chceme spraviť s týmto výberom a s pani Sargentini, pretože ona si naozaj vyberá tie najvhodnejšie správy pre uh, veci pre správu, pretože to je veľmi dôležité, lebo len keď si analizujeme vlastne otázku uh, toho kľúčového uh, bodu a síce, že tieto eh, skenery tela, tie skutočne je veľmi ťažké rozbehnúť. Ja som videla, ako funguje vlastne um, takýto aparát za uh, v pozadí, pretože um, je veľmi dôležité si to uvedomiť v podstate aj vtedy, keď sa robia isté skúšky. Ja si naozaj myslím, že tou základnou vecou pre nás a myslím si, že s tým budete súhlasiť, je to, že toto by mala byť dobrovoľná záležitosť. Či chcete prejsť tým skenerom, alebo nechcete prejsť. Nemalo by to byť vlastne súčasť, niečo, čo bude súčasťou bezpečnostnej prehliadky. Máme samozrejme nekonzistentnosť medzi jednotlivými eh, letiskami a toto naozaj veľmi metie eh, verejnosť, všeobecne, verejnosť vo všeobecnosti. A potom ďalšia vec že či to budú tie isté typy um, telových skenerov, ktoré sa budú používať na jednotlivých eh, letiskách. Jediné zobrazovanie, ktoré som videl, máte bez, osobu eh, zo strany bezpečnosti, ktorá v podstate sedí úplne na nejakom inom mieste a vlastne sleduje, že či náhodou tie osoby, ktoré prechádzajú takouto prehliadkou, nenesú na sebe nejaké nebezpečné, nejaký nebezpečný predmet. A v podstate by sme mali vedieť, že vlastne na čo sa presne používa táto technológia, že či všetky takéto skenery telové vlastne zobrazujú rovnakým spôsobom to telo. Nie je mi celkom jasné, že či táto technika je už dostatočne široko rozšírená a ak tomu tak nie je, tak v tom prípade by sme naozaj to, sa mali toho dozvedieť viac, pretože niektoré z týchto um, fotografií, z týchto um, zobrazení cez tento skener vlastne e, sa dostalo na verejnosť, dostali sa potom na um, internet a tak ďalej. Takisto by som chcel navrhnúť mojim kolegom a aj pani um, e, z Argentíny, že by sme jej pomohli vypracovať isté pozmenujúce návrhy a hádam by bolo dobre správ dosiahnuť nejaký kompromis medzi našou správou a týmto stanoviskom, pretože celkom zjavne uh, tieto e, telové skenery by sa, nemo, sa nemôže považovať za nejakú obyčajnú záležitosť. Mali by sme naozaj veľmi úzko spolupracovať, pretože tá rýchlosť, ktorou sa vlastne odskúšava táto technika a tá rýchlosť e, ktorou vlastne jednotlivé eh, veľké eh, letiska menia svoju politiku. To je zaražajúce a preto by som v podstate chcel vidieť vo vašej správe eh, z výboru pre dopravu, že čo si vlastne o tomto myslí verejnosť, pretože samozrejme, že chceme byť všetci ochránení. A mali by sme vypracovať správu z vlastnej iniciatívy, ktorá by vlastne stanovila isté pravidla a ktorá by povedala širokej verejnosti niečo o tom, že ako to dnes vyzerá, pretože sú rôzne samozrejme letiska, ktoré používajú rôzne druhy e, takýchto bezpečnostných e, skenerov. Myslím si, že by bolo užitočné, keby sme sa teraz vlastne začali zaoberať touto otázkou. Je to veľmi, veľmi dôležitá príležitosť, ktorá sa nám naskytáva a tešíme sa samozrejme na to, že vlastne niečo z toho sa objaví aj v tomto stanovisku pani, uh, uh, pani Argentíny. Pani van de Wald, ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať obidvom spravodajcom, aj tieňovému, aj riadnemu. A skutočne veľmi si cením tento prístup, ktorý uh, vlastne prijala pani Sargentini. Každopádne moja skupina predloží celý rad pozmenujúcich návrhov. Nie na toľko, že by sme sa chceli e, snažiť o zmenu textu, ale chceme niekoľko prvkov vlastne do toho textu dostať. Ide tam o isté všeobecné záležitosti, to znamená, ide tam aj o kompetencie výboru, pretože stalo sa to vlastne záležitosťou, ktorá je vlastne nadnárodná, pretože hovoríme o letiskách, ale samozrejme, že sa v súčasnosti hovorí vlastne aj o tom, že takéto skenery by sa mali používať aj na iných miestach a tam vlastne nie je tá línia celkom jasná. Od samého začiatku by sme mali pracovať v jednom tandeme, pretože to je naozaj globalizovaná záležitosť a skutočne by bolo do- dobre hovoriť o tejto téme občanských slobôd a bezpečnosti, pretože predtým, ako spravíme nejaké chyby, vždy urobíme vlastne tú istú chybu, pretože my vlastne sa pýtame na to fungovanie detailov predtým, ako vlastne položíme tú otázku, aké sú naše očakávania. Očakávali sme niečo? Prepačte, trošku ma to ruší. Očakávame, že e, takýmto spôsobom chytíme teroristov, ktorí sa budú snažiť dostať povedzme na palubu lietadla, respektíve do nejakého nákupného centra, pretože ja si naozaj myslím, že takéto body skenery nemôžu e, vlastne detekovať povedzme e, výbušniny, ktoré sú skryté v nejakých telesných kavitách chceme v podstate detekovať aj nejaké iné formy e, trestných činov, povedzme e, pašovanie, respektíve e, pašovanie drog, pretože pašovanie drog je skutočne veľmi um, závažná záležitosť a naozaj by bolo dobre, keby sme mohli v podstate niečo takéto používať, ale chceme pre, celkom jasne si stanoviť naše ciele. A tie naše Ciele sme si celkom jasne nestanovili, ale toto sa nestáva poprvýkrát. A potom ešte pokiaľ ide o ďalšie prvky, ktoré máme tendenciu istým spôsobom prehliadať, a to sú finančné prostriedky. Pretože keď sme mali spoločnú diskusiu medzi e, výborom LIBE a výborom pre dopravu, tak samozrejme e, mňa veľmi zaujímalo to odôvodnenie tohto návrhu. Mne samozrejme tom povedali, že mnohé členské štáty vlastne rozmýšľajú o tom, že nainštalujú e, takéto telové skenery, respektíve e, na iných miestach sa o tom uvažuje a samozrejme, že potom sa povedalo, že by bolo rozumné, keby sme naozaj zaujali v Európe proste nejaké spoločné stanovisko, ale veľmi dobre vieme, že tieto pilotné projekty financovala Európska komisia. Takže mne sa to zdá taká veľmi zvláštna argumentácia. Potrebujeme skutočne v podstate e, absolútnu transparentnosť v nadväznosti na to, že kto financoval pilotné, pilotné projekty a potrebujeme naozaj vedieť, aké sú naše ciele, pokiaľ ide o telové skenery. A samozrejme otázka financií je veľmi dôležitá, pretože vlastne odhlasovávame niečo a ani sa neopýtame, že či že čo to bude vlastne stať. Možno, že to naozaj stojí za tie peniaze, ale možno, že to za tie peniaze vôbec nestojí. To znamená, že my tu ideme prijať nejakú legislatívu bez toho, aby sme vedeli, že koľko ten eh, daňovník vlastne bude za toto platiť. Veľmi dobre vieme, že to bude mať finančný dopad a musíme mať jasný prehľad o tom, že čo vlastne tento finančné eh, náklady vlastne predstavujú. A stále sa hovorí o tom, že to bude vlastne dobrovoľné dobrovoľné, do akej miery dobrovoľné, pretože v podstate uh, môžete si potom vybrať medzi telovým skenerom a um, tak povediac uh, ohmataním po v celom tele. A ja vám môžem povedať, že to nie je nič príjemné. A mnohí ľudia v Spojených štátoch amerických proti tomuto protestovali. Ale neexistuje tu nejaká skutočná alternatíva, pretože jednoducho sa povie, že ľudia musia prejsť takýmto telovým skenerom a to je všetko. A takisto zo skúseností z USA veľmi dobre vieme, že toto bohužiaľ nie je e, perfektný svet a že sa to zneužíva. Zneužíva sa to, to znamená, že ľudia skladujú takéto um, snímky, respektíve sú ľudia, ktorí proste sú e, posadnutí sledovaním takýchto snímok e, iných osôb, e, či už toho istého pohľavia alebo opačného pohľavia. Ja si naozaj myslím, že tam by mali byť vlastne stanovené isté pokuty za zneužívanie takýchto snímkov, pretože v USA napríklad to takto funguje že tí ľudia, ktorí zneužijú tieto telové skenery, tí skutočne môžu byť e, potrestaní veľmi vysokým trestom. A potom ešte posledný bod v mojej vlastnej krajine a ja si naozaj myslím, že to sa týka väčšiny e, členských štátov. Naša vláda vlastne zamieta, odmieta dávať e, plnú e, špecifikáciu technickú. A v USA v podstate to tak je a oni e, získali tieto špecifikácie a zistili, že tieto technické špecifikácie zo strany americkej vlády explicitne e, si vyžadujú taký model e, telových skenerov, ktorí majú kapacitu skladovať a exportovať takéto um, snímky tela. A ak moja vláda, respektíve vláda mojej krajiny, zamietne takýto stupeň transparentnosti, tak potom naozaj nechápem, že prečo by sme sa my mali v podstate vyhovieť nejakým požiadavkám našich národných vlád a prečo by sme my mali dať zelenú takýmto telovým skenerom. Myslím si, že by sme sa mali v podstate na istých veciach dohodnúť, pretože pre, ak v podstate dostaneme všetky technické špecifikácie, e, že ak nič nebude zatajované, tak v tom prípade môžeme o tomto hovoriť a také by malo byť to pravidlo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Áno, že bol som, ako už v minulosti viete, pomerne benevolentný. Bol som v tej komisii, v tom výbore, ktorý mal na starosti e, prípravu základnej správy. Veľmi dlho, ako hovoril aj Claude, sme obraňovali ten základný postoj, že táto téma spadá pod pôsobnosť nášho výboru. V každom prípade som spokojný, pretože máme tu dva veľmi e, dobré e, dokumenty. Jeden, ktorý pripravil pán Luis de Grande e, v, vo v základnom spravodajskom výbore a potom je tu naša, naša kolegyňa pani Sargentini, ktorá predkladá stanovisko za náš výbor. Takže máme dvoch veľmi dobrých kolegov s veľmi dobrými dokumentami. Mali sme možnosť, nemali sme možnosť, ani sme nemali príležitosť vypočuť si e, správu predkladateľov, ale mali sme možnosť čítať to, čo napísali. V každom prípade zdá sa, že je niekoľko myšlienok, e, ktoré by som, by som chcel ja podpísať a zároveň chcem ešte rozšíriť možno niektoré tézy. V prvom rade správa takéhoto charakteru musí byť predložená, musí splňať 4 podmienky. V prvom rade e, právny základ, po druhé proporcionalitu e, s kritériami subsidiarity a zároveň ekonomického dopadu. E, to je vlastne tie základné podmienky. Po druhé, hovoríme práve o bezleteckej bezpečnosti a nie pozemnej bezpečnosti alebo námornej bezpečnosti alebo riečnej alebo akékoľvek inej bezpečnosti. Hovoríme o bezpečnosti na letiskách a leteckej preprave a hovoríme konkrétne o bezpečnostných skeneroch. V prvom rade snažíme sa harmonizovať túto tému, a to vedia aj predkladatelia správy, musíme zharmonizovať otázku ochrany bezpečnosti so sériou hodnôt, ktoré by som popísal ako nasledujúce. Zdravie, ochrana e, osobných údajov, intimita, proporcionalita, vrátanie proporcionality e, minimálneho zneužívania e, užívateľa v čo najkračom možnom čase a potom je to reálne alebo okamžité zneškodnenie týchto obrázkov. Takže to je, to je základná téza. Sú tu štyri ďalšie základné princípy, ktoré by mali alebo nemali byť zahrnuté do týchto správ. Prvý z nich. Nepočul som slovo demotivovať. Je to veľmi dôležité slovo. Alebo odradiť. Ďalej je to otázka prevencie. Tretia otázka, ktorá nie je tá istá ako prevencia, ale detektovať. A štvrtá otázka, s rešpektom na základ, teda musíme konať v súlade s rešpektom základných práv a slobod. minimálne de minimis rozhodnutie, ako všetci veľmi dobre viete. E, tieto rozhodnutia musia splňať, toto vlastne vytvárame minimálne štandardy pre všetkých 27 slovenských štátov. Nepovinnosť pre pasažierov. Je dobré o tom hovoriť, ale na druhej strane, ako veľmi dobre vie, ako si všetci veľmi dobre uvedomujete, ak pasažieri odmietnú prejsť týmito skenermi, tak členský štát v rámci princípu subsidiarity môže vytvoriť e, systém kontrol, ktorý bude oveľa náročnejší fyzicky, alebo ako to hovoril aj Claude, bude to systém kontrol, ktorý bude oveľa komplikovanejší a to aj z pohľadu zdravia, ľudských práv a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je téma, ktorú budeme musieť vyriešiť a najmä berúc do úvahy kritérium minimálnych štandardov. No a zároveň musíme rozlíšiť a musíme veľmi jednoznačne eh, popísať to, že čo sú celotelové skenery pre bezpečnosť leteckej premávke a čo sú eh, skenery, ktoré sa nachádzajú vlastne v systéme. Skenery, ktoré eh, sú iba čiastočné. To nie sú rovnaké skenery, to sú skenery, ktoré ktoré majú za úlohu skontrolovať vlastne len prepravu nebezpečných potenciálne výbušných eh, látok alebo tekutín. Takže to sú tie štyri alebo tri témy, o ktorých som chcel hovoriť. Myslím si, že keď sa nám tieto témy podarí vyriešiť, tak eh, budeme vedieť nájsť riešenie, eh, zaslúžia si to naši dvaja spravodajcovia a budeme vedieť predpraviť a predložiť konštruktívne pozmenujúce návrhy. To je všetko. Ďakujem pekne. A teraz pani Sipol, nech sa páči. Ja, Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela položiť veľmi jednoduchú otázku. A síce otázku, ktorá sa týka toho, že či zmenou malého slovička sa snažíme robiť politiku. Pretože kto vlastne si vymyslel túto formuláciu, že odrazu hovoríme vlastne o bezpečnostných skeneroch. Pretože naozaj proste bezpečnosť nie je e, fyzická záležitosť. Bezpečnosť to je, nie je niečo, čo je hmatateľné. A práve z toho dôvodu v podstate by sme mali tie slova e, naozaj štilizovať úplne iným spôsobom. Mali by sme rozmýšľať o tom, že ak ako kriticky zastávajú mnohí ľudia proti týmto telovým skenerom. A samozrejme, že uh, sa potom ukázalo, že o aké problémy naozaj išlo, pretože išlo vlastne aj o takéto snímky, ktoré síce neboli zobrazené, ale mohli sa vlastne skladovať, ukladať. A potom, kde sú vlastne občianske práva a kde je vlastne eh, nejaká pridaná hodnota v nadväznosti na bezpečnosť, pokiaľ ide o tieto telové skenery. Pretože toto je otázka, na ktorú dodnes nikto neodpovedal. Pretože naozaj si myslím, že pokiaľ ide o eh, tieto bezpečnostné skenery, že to je vlastne taká nejaká eh, sviečka v hmle a snažia sa mnohí ľudia v podstate nejakým spôsobom odviesť pozornosť od toho, že o čo tu vlastne ide, pretože potom sa jednoducho začne hovoriť o bezpečnostných skéneroch. Bezpečnostné skenery, samozrejme, že sme všetci za bezpečnosť a e, široká verejnosť vlastne nedebatuje o tom, že ak, do akej miery chceme bezpečnosť, aká, do akej miery je bezpečnosť vlastne dosažiteľná a vlastne e, do akej miery sme ochotní v jednotlivých oblastiach za to patričné finančné prostriedky platiť. Ďakujem. Pani, Podskut. Staan. Ik had nog wel een aantal vragen naar aanleiding van de... Eh, Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Toto je séria tém, ktorá je naozaj veľmi zaujímavá, ale treba si uvedomiť, že mm, že z toho vyplýva aj celý rad ďalších tém a ďalších poznatkov, podobne ako hovorila aj pán de Grandes Pascual. Um, na úvod tejto témy treba povedať toľko, že tieto skenery nemôžu byť povinné v celej Európskej únii. Je to rozhodnutie členských štátov a my budeme len vytvárať minimálne štandardy, v rámci ktorých sa tieto technológie môžu v jednotlivých krajinách zavádzať. Preto sa chcem spýtať, či nejakým spôsobom to posilní reálne bezpečnosť v Európe, pretože uh, budeme mať celotelové skenery iba v niektorých krajinách a nebudú fungovať v ostatných. Napríklad na jednom letisku budú a na drahom nebudú. A tí, ktorí majú zlé úmysly, no tak tí, e, jediné, čo im teda zostáva, je to, že sa informujú o tom, kde tieto skenery ešte nie sú inštalované a budú letieť odtiaľ. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme akési minimálne normy, ktoré budú mať univerzálny dopad a budú upravovať dopad tejto technológie na ľudské zdravie, napríklad využívanie rengenových lúčov, ehm, ďalšie analogické dopady, ktoré môžu mať iné žiarenia na ľudské zdravie. Ale ak nechceme teda takýto typ zariadení, čo sa môže stať? Minulý týždeň som prešla celotelovým skenerom, ale okrem toho bola som aj tak ešte prehmataná a skontrolovaná. A otázka teda je, aké, eh, aký dôsledok bude mať, keď odmietnem prejsť cez tento skener, keď ma tak či tak prehmatajú. Rada by som vedela, aké sú odpovede na tieto otázky. Ďakujem pekne a teraz pán Alfáno, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Úplne súhlasím s tým, čo hovorili moji kolegovia doteraz Otázka telových skanerov je veľmi zásadná a myslím si, že je rovnako dôležitá ako revízia smernici o tekutinách. Myslím si však, že by mohla viesť k s tým nesprávnym výkladom, čo určite nie je úmyslom spravodajky, ktorá hovorí o regulovaní používania týchto skenerov mimo letisk. Nám sa, my chceme sa vyhnúť tomu, aby sa letiska, letišné priestory nestali príliš militarizované. E, ja som si myslela, že Tuto o tejto myšlenky sme sa už opustilo. Neviem, koľko členských štátov tieto skenery vôbec používa a v tom momente, keď to budeme vedieť, sa rozhodneme, či je to skutočne potrebné regulovať. My v tomto smere potrebujeme absolútnu istotu a musíme vedieť, aký približne počet členských štátov tieto zariadenia v skutočnosti aj používa. Ďakujem. Myslím, že e, Týmto môžeme túto diskusiu uzavrieť. Odovzdáme ešte slovo spravodajkyni výboru Libe pani z Argentíny, ale najprv e, by sme požiadali o odpovede na konkrétne otázky, ktoré položila pani Alfáno komisii, pokiaľ ide o e, súčasnej situácii v používaní telesných skanerov v Európe komisia. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som chcel pripomenúť, že na základe e, informácií, ktoré máme, ešte stále hrozí let hrozí nebezpečenstvo civilnému letectvu, preto ešte stále pracujeme v tejto oblasti. Na úrovni EÚ máme veľmi podrobnú legislatívu týkajúcu sa leteckej prepravy a to nás nutí venovať pozornosť tejto oblasti a dať ju do nášho programu. Okrem toho komisia e, venuje e, veľkú pozornosť e, celkovej problematike leteckej dopravy. Komisia pred niekoľkými rokmi navrhla, že by sa telesné skenery mali zaviesť ako možná metóda, ale neposúdili sa dostatočne všetky detaily, vyvodili sme z toho poučenie a e, Vyžiadali sme si medzičasom stanoviska Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov, ako aj od ďalších organizácií a agentúra, ako som už povedal, tak e, v súčasnosti finalizujeme e, závery a zistenia zo všetkých týchto dopadových štúdií v aj vrátanie e, dopadov na ľudské zdravie a skutočne komisia veľmi dôkladne posudzuje všetky aspekty, o ktorých sa hovorilo aj na tomto dnešnom stretnutí. E, keď sa pred niekoľkými rokmi táto téma objavila, tak na jednej strane e, možno povedať, že odtedy sa dosiahol značný technologický pokrok, čiže existujú mnohé technické zariadenia, ktoré nám zabez- umožňujú zabezpečiť e, bezpečné používanie týchto zariadení. Samozrejme, nie je to stále ideálne, ale skutočne sa E, prihliada na to, aby sa používanie skenerov stalo bezpečné. E, pokiaľ ide o vaše otázky, jedna z nich sa týkala e, technológií, ktoré sú uh, Ehm, máme tu technológie, ktoré používajú niektoré členské štáty, ale my nechceme nejak presne vymedziť, aká má byť táto technika, pretože týmto ehm, by sme zrejme ehm, potom poukázali na niektorého konkrétneho výrobca. My chceme, aby to riešenie bolo technologicky neutrálne. Nechceme, samozrejme, môžeme prijať iba všeobecné podmienky. Pokiaľ ide o profilovanie v súvislosti so skenermi, tak e, toto e, nesledujeme a vo veci financovania môžem povedať len toľko, že komisia nefinancovala niektoré konkrétne projekty týkajúce sa skenerov alebo skúšok s ich používaním. Nemáme na to rozpočet, robia si to samotné členské štáty a e, naša legislatíva ustanovuje, že pilotné projekty a testy by sa sa mali podporovať. V opačnom prípade nemôžeme posúdiť užitočnosť a dôsledky nových technológií, takže v minulých rokoch sa tomu už venovala pozornosť práve prostredníctvom takýchto pilotných projektov. Otázka nákladov. Skenery, e, táto otázka bude takisto podrobne e, rozdiskutovaná v e, štúdii dopadu. A pokiaľ ide o otázku, koľko členských štátov používa telesné skenery, je len niekoľko. Je to Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nemecko, Dánsko, ktoré urobili niektoré e, testy a aj demonstračné projekty sa realizovali vo Francúzsku a v Taliansku. Musíme však vychádzať z toho, že predbežne to nie je povolená metóda screeningu, takže je ťažké povedať, ktorý, aký počet členských štátov či letisk by mohol takúto technológiu používať v budúcnosti. Predbežne teda ide len o e, testovacie e, projekty. Ďakujem. Pán, teraz posledné záverečné poznámky. E, odznie tu celý rad otázok, pripomienok. A vidím, že sa pozeráte na moju tieňovú spravodajkyňu v Libe a dúfam, že sa mi podarí zodpovedať na väčšinu otázok, napríklad aj na tú, ktorú položila pani Boskur pánovi de Grandes. V prvom rade či ich potrebujeme. Je to dobrá otázka. Ja na ňu neodpovedám, pretože ja sa tu snažím uh, Eh, hovoriť o veľmi prísnych minimálnych normách a nechcem ani eh, odpovedať definitívne na to, či ich potrebujeme alebo nepotrebujeme, ale pokiaľ ide o tú otázku, tak myslím si, že väčšina by mohla povedať, že ich potrebujeme. Ja zdôrazňujem, že nám ide o minimálne normy. Ide tu o to, že pokiaľ niekto by chcel použiť tieto zariadenia pre boj proti e, zločinom, tak zrejme netreba e, o tom hovoriť e, v tejto súvislosti, pretože týmto by sa zneužívali tieto zariadenia na nesprávne účely. E, preto sa hovorilo sa o tom a ja to veľmi vítam, že zariadenie by sa mali využívať len na dobrovoľnom základe, ale pokiaľ by boli naše minimálne normy dostatočne správne, tak možno, že by nenastali až také veľké problémy s ich používaním, ale to závisí od minimálnych noriem. A myslím si, že toto odpoveda na otázku pána Moraesa, ktorý navrhuje, aby sa zaviedli sankcie za zneužívanie. Ja viem, ako to funguje v, na letiskách v Hitrov a Manchestri. To je jeden z najhorších príkladov, aké by ste si mohli predstaviť. Na Hitrov je tam osoba, ktorá z diaľky pozera na fotografii, ale to nie je to, čo si predstavujeme pod minamilnými normami. Počula som aj to, čo povedala komisia, že nechceme sa zaviazať pre určitú technológiu, malo by to byť technológia, technologicky neutrálne, aj tomu rozumiem, ale mali by to byť minimálne normy, ktoré však odrážajú najnovší e, technologický e, pokrok. Takže e, pokiaľ ide o otázku, aký typ skenovacích zariadení by sme mali mať, na to odpovedať nemôžeme, ale môžeme odpovedať na to, aké by nemali byť. E, viem si predstaviť, že niektoré letiska majú zariadenia s rengenovým žiarením, iné majú iné, ale tu ide o to, či je zariadenie bezpečné alebo nie. Predstavte si, aké E, rady by sa vytvorili, keby napríklad boli nejaké zariadenia používajúce rengenové žiarenie, kde by e, odmietali napríklad tehotné ženy a ďalší ľudia prejsť. A keď sa hovorí o tom, že to zariadenie je v poriadku, lebo že to žiarenie je nízke, to nie je pre nás uspokojivé, pretože aj to by mohlo vyvolať problémy na letiskách. Ja som hovorila s predstaviteľmi leteckých spoločností, ktorí sa obávajú e, toho, že by mohli nastať veľmi dlhé rady pred týmito zariadeniami, pretože ľudia by mohli váhať, či použijú tie tieto zariadenia, ktoré nie sú zdravé. Ehm, viem, že zariadenia v Manchesteri a Heathrow nie sú bezpečné. V Manchestri sa ehm, robí aj isté profilovanie. Ja som absolútne proti tomu. Pani Stipl povedala, že bezpečnosť nemožno skenovať. S tým úplne súhlasím. A pani Boskurt sa ehm, pýtala na minimálne normy. Myslím si, že keď sa pozriete na moju správu, E, v nej sme sformulovali takéto minimálne normy a pán Grandes e, my sme s ním o tom hovorili a vysvetlil mi, e, že základné E, práva majú zásadný význam, dobrovoľnosť má zásadný význam, ochrana údajov e, nie je cestou vpred a pokiaľ ide o tieto e, základné aspekty, tu sa zhodujeme. Čo tu ešte chýba? E, to sú pravidla týkajúce sa používania skenerov. Skener môže byť dokonalý. Ja som videla zariadenia, ktoré podľa mňa splňajú e, to, čo od nich očakávame, ale zároveň je veľmi dôležité, aby ste nevyberali tých ľudí, kto by mal ísť e, cez toto zariadenie, kto by nemal. Pokiaľ niekto E, prejde takýmto zariadením, to znamená, že by mal byť v poriadku a netreba už potom robiť žiadne profilovanie, následné profilovanie. A e, pán de Grandes hovoril, že je škoda, že sme nečakali na jeho správu, tak aby sme mohli prispôsobiť našu. Ale my chceme povedať, že my sme chceli vás ovplyvniť vo vašej práci a myslíme si, že je potrebné, aby e, sa e, oddialilo hlasovanie, lebo v vašom prípade nebudeme sa môcť prispôsobiť vašej správe práve. E, čiže to je, pokiaľ ide o otázku na pána de Grandes. Niečo som vynechala? Nie. Takže to je všetko. Ďakujem. Ďakujem, pani Argentíny. Pán de Grandes. E, som si istý, že chcete reagovať aj e, vy za, vaš, za vašu stranu a za váš výbor tej diskusie, takže nech sa páči. Chcete sa vyjadriť? a potom dáme znova ešte slovo pani Sargentini, aby reagovala ešte raz. Ale prosím, veľmi stručne, lebo máme naozaj veľmi veľké meškanie. Nech sa páči. Veľmi stručne. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, prirodzene pani Sargentini je tá, ktorej patrí to stanovisko, ona by to mala ukončiť a má právo posledného slova. Nechcem e, s tým nejakým spôsobom nesúhlasiť, ale keďže som e, zároveň aj tieňový spravodajca tejto témy, ale v každom prípade Nechcem nikoho obviňovať, ja chcem povedať, veď sa má tak, ako sa má a musí celý proces prejsť svojim procedurálnym konaním. A hovoril som s pani z Argentíny už aj predtým. Chcel som, aby tento výbor mal informácie minimálne orálne o tom, aké sú tie základné línie, ktoré, o ktoré sa budem držať vo svojom stanoviska v rámci, eh, v rámci gestorského výboru môj e, dokument sa prekladá, budúci týždeň ho budete mať vo všetkých jazykoch. A to, čo chcem povedať, pán predseda, je, že môžete, e, môžete si to overiť aj vy, poslanci a poslankyne, že prakticky všetky vaše obavy, všetky tézy, ktoré sa tu e, objavili počas diskusie, sa nachádzajú v mojej správe. Môžete súhlasiť alebo nemusíte, ale ja vás ubezpečujem, že sú odzrkadlené v správe. Takmer všetky je to ale zmes protichodných e, úmyslov. Boj proti terorizmu, pán predseda, e, boj proti terorizmu si nevyžaduje dobrovoľnosť. To posledné, čo potrebujeme, je dobrovoľnosť. Keď hovoríme o boji proti terorizmu, máme tu snahu e, eliminovať dopady a efekty terorizmu. Opatrenia nikdy nie sú efektívne na 100%. Ale ak séria udalostí viedla k tomu, že sme zlepšili súčasné systémy, tak e, verejná moc nemôže jednoducho to ignorovať. Má povinnosť, má záväzok prijať tie najlepšie možné systémy zabezpečenia. Nemôžeme samozrejme robiť všetko za každú cenu. Máme len snahu chrániť životy občanov a zároveň nesmieme pritom porušiť žiadne základné práva. To je tá základná téma, základná téza. A to je aj princíp, o ktorý sa opieram vo svojej správe. Je to otázka ochrany ochrany a to má možno lepší význam a viem, že aj pani Simbel bude ste možno viac súhlasiť. A o čo sa jedná je, že sa snažíme nájsť e, pravidlá pre nové systémy, pre nové konanie, ktoré zlepšie súčasnú ochranu a nájde proporcionalitu medzi prostriedkami, ktoré sa používajú s cieľom zabezpečenia adekvátnej úrovne bezpečnosti a zároveň nebudú brániť, nebudú obmedzovať ani poškodzovať základné práva a slobody. Keď si prečete moju správu, tak zistíte, že e, riešime problém diskriminácie a všetky poznámky, ktoré sa objavili, sú re- reagované, sú reflektované e, v tejto správe. Kiež by sme mohli zlepšiť celý timing, e, celé načasovanie, ale to nie je moja chyba. Ja som sa snažil, pán predseda, nezneužívať vašu trpezlivosť, a, snažil som sa vysvetliť všetky základné svoje úmysly a myslím si, že toto stanovisko veľmi dobre reaguje na tie obavy, ktoré by mal mať a má tento výbor tak, aby sme chránili základné práva a slobody. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Sargentini. Na záver máte priestor na vyjadrenie. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Zabudla som ešte dať dve odpovede. Jedna sa týkala uh, otázky pani e, iné, o, o čo nám vlastne ide, o čo nám e, ide o to, čo sa nachádza vo vnútri tela alebo vonku tela. Pokiaľ ide o to, čo je vo vnútri tela, tak tam bezpečnostné skenery nie sú užitočné, tam by sa museli rovno robiť uh, rengenové uh, skúšky. A druhá otázka to je komerčný záujem. Pokiaľ so mnou hovoria predstavitelia spoločnosti, leteckých spoločností a tak ďalej, tak hovoria o závažných komerčných záujmoch, ktoré sú dosť rozdielne, odlišné od toho, čo je bezpečné a čo nie je bezpečné. Uh, a preto e, sa tu kladie sa tu totiž dosť a príliš silný dôraz na rengenové žiarenie Eh, ja eh, im hovorím, že to sú starodávne, staro, zastaralé zariadenia a používate ich len preto, že chcete na nich zarobiť. 16. marca sa bude hlasovať a budúci piatok o 12. je eh, posledný termín na podávanie pozmenujúcich návrhov. Pokiaľ ide o správu, tak pán, ak pán De Grandes bude na tom trvať, aby sme zobrali do vahy a jeho správu, my musíme eh, oddialiť eh, naše postupy, ale a on musí oddialiť jeho postupy. Ja s týmto oddialením nemám problémy, ale niektoré, ale bude s tým musieť odsúhlasiť aj výbor pre dopravu. Ďakujem. Ďakujem, pani Sargentini. A teraz, e, aby som uzavrel túto diskusiu, treba informovať, že pozmenujúce návrhy treba podať do 4. marca do obeda a hlasovať sa bude tak, ako sa to naplánovalo. Ďakujem za túto rozpravu a prechádzame k ďalšiemu bodu, bodu číslo 15. E, prepačte, nejak som tomu nerozumela. Ja som len oznámil, že pozmenujúce návrhy majú byť podané do 4. marca. Eh, ja som nepočula o tom, že by pán de Grandes bol ochotný eh, on, eh, oneskoriť alebo teda odložiť jeho plán, takže ani my nemôžeme odložiť náš. Pán Beza, to nie je o tom, že či by som to chcel alebo nechcel. Jednoducho to už nie je v mojich rukách. Procedurálne konanie prechádza nejakým svojím štandardným spôsobom. Aby som dal konkrétny príklad, budem predkladateľ správy, Eh, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti alebo kompetencií eh, tohoto výboru eh, a budem predkladať správu výbore Júri predtým, ako budem poznať vaše stanovisko a vašu tézu. Jednoducho takto vyšlo, tak to je. Pán Verde Grandes, ale vy ste gestorský výbor je to vo vašich rukách. My potrebujeme vytvoriť, my to potrebujeme pripraviť skôr, ako vy budete hlasovať a bolo by naozaj veľmi dobré, keby sme to pripravili aj potom, ako vy uverejnite vašu správu a tak sa tomu zatiaľ nedieje, tak tomu zatiaľ nie je. A teda je to vo vašich rukách. Vážený pán predseda, ja nemám žiaden problém s tým, ale je to otázka pre výbor pre dopravu. Môžem to predložiť na výbore, ak im to nebude vyhovovať, tak 15. marca budem predkladať správu. A potom bude čas na predkladanie pozmeňujúcich návrhov môžem to predložiť pánovi Simpsonovi, ktorý je predseda výboru a poviem, že to žiada výbor LIBE, aby tu bolo zosúladenie e, termínov, aby sme to vedeli umožniť. Ak to bude výboru e, trans pripadať vhodné, tak nemám žiaden problém. Ale pani Sargentini, nemajte pochybnosť, že e, mám nejaké problémy s tým, aby sa, aby sa vyriešil problém súladu dátumom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda a pevne verím, že dôjde aj takéto koordinácii termínov a my teda chceme požiadať, aby bol kalendár pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Zatiaľ teda je to 4. marca, kým nedôjde k nejakej e, inej dohode bez ohľadu na to, že možno budeme ešte koordinovať e, hlasovanie aj s výborom trans. Moving on to point number 15. Prechádzame teda k bodu číslo 15. Tento sa týka potom sa bude konať e, stretnutie koordinátorov. Ešte predtým máme bod 15. Je to e, bezpečnostná stratégia. Toto je diskusia, ktorá by mala trvať asi pol hodinku a potom sa bude konať e, stretnutie koordinátorov. Pán Bosulty, Máme veľmi dlhý program na stretnutie koordinátorov a jednoznačne nie je dosť času na to, aby sme prešli aj bodom 15 za 5 minút, lebo a bolo by to napokon aj e, veľmi e, nevhodné. Takže otázka je, že či sa bude konať stretnutie koordinátorov alebo nie. Už posledné tri týždne nebolo žiadne takéto stretnutie. Máme veľa bodov na prebratie. Predseda, e, rozhodne sa bude konať stretnutie koordinátorov a ešte predtým máme e, bod 15. Máme tu spravodajkyňu pani Borselino. E, neviem, či by bolo možné nejak pozmeniť náš rozvrh, ale pokiaľ by s tým súhlasili politické skupiny, tak by sme mali pokračovať v tomto programe. E, pani Borsellino tu už nejaký čas čaká, aby mohla prezentovať svoj dokument a mali by sme sa snáď spýtať jej, že či chce teraz e, hovoriť o tom s tým, že bude mať menej času, alebo či je ochotná, aby sa to preložilo na neskôr. Ide o veľmi zásadnú vec, e, táto stratégia vnútornej bezpečnosti, takže pani Borselino, ja som pripravená aj počkať, ale myslím si, že by sme mali využiť tento pridelený čas. Je to dôležitá otázka, ale myslím si, že nemáme, nie je vhodné túto otázku prebrať rýchlo za 5 minút. E, dobre, a som ochotná to e, odložiť. Áno, čiže od vás je to veľmi e, milé. A nie je to odo mňa milé, hovorí pani Borselino, ale myslím si, že je to rozumné. Takže na, sa to na budúce zasadnutie myslím si, že sa to nedá jednoducho tak rýchlo prebrať. Ďakujeme vám. Ak s tým súhlasíte, tak e, tento bod odložíme na ďalšie zasadnutie výboru LIBE E, takže tak, aby sme mohli teraz uskutočniť e, e, stretnutie koordinátorov, ktoré takisto potrebuje svoj čas. Ale veľmi stručne, pokiaľ bolo by potrebné ešte sekretariat požiadať, aby dal vhodný čas, pridelil vhodný čas pre správu pani Borselino samozrejme. Pani Borselino bude pritom. Ďakujem. A teraz sa bude konať stretnutie koordinátorov za zatvorenými dverami. Ďakujem všetkým za vaše príspevky do diskusie. A chcel by som sa poďakovať všetkým eh, tým, ktorí sú v miestnosti a požiadať ich, aby nás eh, láskavo opustili, aby sa mohlo konať stretnutie koordinátorov za zatvorenými dverami. Ďakujem vám. Ahí tienes la obra, la biografía y luego artículos que he mirado desde el país.